ďalší predstavitelia Albánska, takisto predseda parlamentného výboru pre vzťahy s Európskou úniou a Albánskom. Som veľmi vďačný, že budeme mať takúto možnosť. Ďalej vám chcem oznámiť, že 8. mája podvýbor pre ľudské práva mal výmenu názorov po otázke osobitného zmocnenca vyslanca pre ľudské práva kolegyňa Andri Kiene je tu spravodajkyňou k tejto problematike. Rada by vymenovala prvého tematického špeciálneho vyslanca v júni. Kvôli e, urgentnosti tejto otázky e, je tu prozba, aby sme pokračovali rýchlo a na základe originálu a e, e, aby sme pod, po, postupovali podľa anglickej verzie, lehota je 16. maj o 12. hodine, tak aby sme 26. Nie, nie, 24. mája hlasovali vo výbore. Verím, že toto je naozaj e, nevyhnutné a, a súrne. Mohli by sme to snať v pléne v rýchlom procese zvládnuť, ak by proti tomu nevystúpilo e, teda 40 poslancov. V krátkosti by som teraz chcel vyjadriť, že že nebudem tu prítomný na diskusii o mojej vlastnej správe. Je to z jednoduchého dôvodu. Ide o volebné výsledky v Nemecku, ktoré, ktoré nezvýšili e, mimoriadne náladu v mojej strane. Bohužiaľ, z tohoto dôvodu musím ísť na zasadnutie predsedníctva strany. Určite chápete takúto situáciu. Materiál som vám však predložil a chcem vás teda vyzvať, aby sme v rýchlom tempe do budúceho pondelka mali vaše, vaše písomné alebo ústne pozmeňujúce návrhy. Myslím si, že v pondelok v Štrasburgu na zasudnutí môžeme o tom diskutovať tak, aby tesne potom, v týždni nasledujúcom, pripravil ten návrh, ktorý je, bude teda záverečným pripraveným na príjmanie pozmeňujúci návrhov. Ak súhlasíte s týmto e, postupom, musíme keďže, keďže e, sa situácia, do ktorej som sa dostal, e, vyvinula tak, ako sa vyvinula, keďže ste nemohli pomôcť. Už, pani de Kaiser, vy máte k tomuto slovo? Predpokladám, že je to technická pripomienka. Počula som o 6. mája, potom o 24. máji. Bude to v júni, alebo je tu nejaký problém? 16. Aha, prepačte. V poriadku. Ďakujem. damit einverstanden, dass wir so verfahren? Ak súhlasíte takto, že budeme postupovať, prepáčte ešte sa. Také veci sa bohužiaľ e, dejú v politike. Ďakujem vám. Kozačev, Kovačev. Kozačev. So, colleagues, good afternoon also from my... Kolegovia, príjemné popoludnie. Our next point uh, is... Ďakujem. Uh, náš ďalší host je pani Rosaline Marsten a takisto je kolega uh, riadiaci, riaditeľ pre Afriku Nicholas West pre Sudán, Južný Sudán a nedávne vývoji na západnej a v Strednej Afrike. Vítam týchto hostí. Pani Marcen a pán Westcott budú s nami hovoriť o európskej stratégii na podporu stability v, v Južnom Sudáne a v Sudáne, aby sme sa vyhli konfliktom, ktoré nám hrozia. Viditeľnosť krokov EÚ sú veľmi dôležité pre náš parlament. Okrem toho, pán Westcott eh, tiež pohovorí o nedávnych vývojových tendenciách eh, v, na západe a v strede Afriky a takisto o oblastiach problematicky. Mali, Guinea-Bissau, Stredoafrická republika, Kongo. Ide o stabilitu a nastolenie mieru a spolupráce medzi krajinami. A teraz by som rád odovzdal slovo našemu predstaviteľovi, našej predstaviteľke pani e, Marsten. Alebo vy chcete skôr hovoriť? Ja to tu mám napísané opačne, takže predsa len najprv pán West, nech sa páči. Thank you very much, Chairman, and uh, before anything else I would like... Uh, ďakujem. Snad na úvod by som sa chcel ospravedlniť kolegom, ktorí tu boli minulý týždeň. Ja som sa nemohol zúčastniť zasadnutia a preto, preto sme rozšírili program dnešného, dnešnej časti. Takže tí z vás, ktorí chcú podstatnejšie informácie o strednej, južnej, západnej Afrike, môžu osloviť počas mojej prítomnosti. Dnes sa e, zasadá Rada pre zahraničné záležitosti, takisto rozvojoví ministri dnes popoludní a budem musieť sa k ním prijať, pridať na tie e, rozvojové diskusie. Takže ja len v stručnosti e, uvediem do problematiky vývoj na západnej, južnej a v strednej Afrike a potom dám slovo Rosalind Marsden, ktorá pohovorí o Sudáne. A potom budeme samozrejme k dispozícii na otázky, hoc i na kratší čas. Krízy e, v oblasti e, afrického rohu sú vám známe, tie, ktoré však e, vypukli za posledné mesiace na západe sú novšieho dáta a my len vyvíjame naše reakcie, naš, naše akcie, tak povediac, z nulového bodu predovšetkým pokiaľ ide o situáciu v Mali a v Guinei Bissau, e, hoci nie, nie ide len o tieto krajiny. Situácia v Saheli bola veľmi, veľmi a je už e, po dlhšiu dobu e, veľmi napätá. Záujmy EÚ veľmi súvisia v tejto oblasti s našou obavou o rozširovanie terorizmu, obchodovanie s drogami a s ľuďmi a migračné tlaky a vychádzajúc z tohoto napätého, napätej situácie, vyvinuli sme v e, Sahelsku stratégiu, ktorú prijala Rada pre zahraničné záležitosti pred rokom. Bola to dobrá stratégia, správna stratégia, prišla však relatívne neskoro, pretože e, tempo udalosti, e, hlavne v Mali, nám ukázalo, aká krehká a napätá situácia je a, a kroky, ktoré sme navrhli, možno mali e, nastať už pred dvoma, troma rokmi, aby sme sa vyhli terajšej situácii. Sme však tam, kde sme a to, čo vzýšlo e, z, zo vzbury v Bamaku pred mesiacom, vlastne e, už predpovedalo e, kolaps štátu fyzicky priamo na severe, kde Tuaregovia, e, džihadisti E, vzbúrenci e, vlastne e, sa ujali kontroly a vláda vlastne v Bamaku v severnej časti vlastne už neriedi krajinu. Na juhu zasa, kde vojenský puč zničil vojenské inštitúcie a vládu a reakcia regionálnej organizácie bola rýchla a jasná nastolili okamžité sankcie na to, aby stíhali vojenskú chuntu a aby ju prinútili vrátiť opätovne e, vládu prechodnej e, vláde. Plánované voľby sú na maj, ale odročili sa ešte, kým sa situácia nestabilizuje. Táto, tá, tá, tento prechod e, tá, zostáva problematický a e, stále sa vyjednáva o úlohe e, vojenských zložiek armády a ich prepojenie s prechodnou vládou, ktorú vedie bývalý predseda zhromaždenia, národného zhromaždenia, e, pán Traore a premiér pán Diara, prechodný premiér krajiny. Európska únia za týchto okolností prerušuje, teda zachováva prerušenie svojej pomoci ak e, dojde k dohode o postupnom prechode a bude tu ilustrácia, že občianská, alebo dôkazy, že voje, armáda sa vracia do kasárny a e, civilisti preberajú vládu, tak budeme podporovať túto, tento politický prechod. Ak však bude jasné, že armáda nie je ochotná odovzdať späť moc e, e, občianským zložkám, tak E, dôjde e, e, vykonávanie článku 96 zmluvy z Kotonou, kde prerušíme dodávanie pomoci až do takej situácie, kedy sa znovu nastolí občianská vláda. Takže situácia zostáva nejasná. Našu, naše stanovisko sme celkom jasne ilustrovali i, národ, i regionálnemu zhromaždeniu ECOLOS, i E, pokiaľ ide o summit, ktorý sa uskutoční k tejto veci a takisto e, pokiaľ ide o e, orgány v Bamaku. Ak sa na juhu do, i dohodne tra, pre, prechod, i tak bude nás nutiť k obavám situácia na severe, pretože sa zdá, že by mohlo byť zložité tu znovu nastoliť ústavnú, ústavné riadenie zo strany vlády mieru milovným spôsobom E, negociácie začali a ukáže sa, či je tu možný pokrok a ak áno, tak to bude fajn, ale je tu množstvo skupín Al-Qaida a iné, ktoré nemajú záujem na to, aby sa vyjednalo nejaké riešenie, ktoré by umožnilo aplikáciu e, e, právneho štátu na severe Mali, Takže možno vznikne situácia, kde bude potrebná sila na znovu nastolenie vlády. Ekovos nám e, ponúkol množstvo jednotiek na e, pomoc vojenským zložkám nastoliť poriadok, ale opätovne, hoc na juhu je to jasne predvídateľné, je ťažké, ťažké odhadnúť ďalšie kroky. Dostali sme žiadosť od ECOSu, aby sme mali, dali k dispozícii e, pri prípad potreby e, pre potreby vlády e, zložky, aby sa znovu nastolil poriadok. Budeme zvažovať túto žiadosť a budeme môcť reagovať len v rámci našich možností. Ako nám bude jasné, kto je vláda, s ktorou jednáme a aký je mandát takýchto pohotovostných zložiek, Takže tak vyzerá situácia teraz. Pokiaľ ide o Guineu Bissau, kríza pretrváva oveľa dlhšie a je aj hĺbšie zakorenená. Množstvo politických e, udalostí v krajine viedlo k nestabilite za posledné dve desaťročia. Etnické rozdiely, rozdiely medzi e, občianskou a vojenskou e, časťou krajiny výrazná miera korupcie a pašovania drog. Už sme e, aplikovali článok 96 z mluvy z Kotonu, pokiaľ ide o e, naše vzťahy ku Guinea-Bissau. A našou nádejou bolo, že pred volebný prezidentský proces, ktorý sa nachádzal v strede, e, prvé kolo prebehlo, čakalo sa na druhé, že sa vytvorí vláda s dotatočnou legitimnosťou, občianská civilistická vláda e, aktivity v boja proti, proti tomu pašovaniu a korupcii. Armáda zo strachu, že občianská vláda by mohla byť, e, civilistická vláda by mohla byť úspešne, tak armáda prerušila tento volebný proces. V podstate ide o puč. Stiahli sa e, civilisti vo, vo vláde, a vláda a armáda vy, e, e, vyhlásila, že sa navráti, prinavrátia postupne po roku e, k právnemu štátu, ale ich typu právneho štátu podľa ich výberu. Opätovne regionálne združenie Ekolos navrhlo poskytnúť hotovostné zložky 600 vojakov, aby podporili občanskú vládu a aby sa zabezpečilo E, zabezpečila demokracia a aby, sa, aby prebehli voľby vojenská chunta tieto podmienky ešte v Gvinej by sa neakceptovala a je tu určitá patová situácia. Momentálne je tu množstvo angolských jednotiek, ktoré majú pod, po, podporovať e, bezpečnosť. Ide o jednotky pod názvom Ang. Chunta žiada o ich stiahnutie. ECOWAS E, súhlasy, ale až keď prídu zase ich vlastné jednotky a nahradia tieto angolské jednotky a situácia je naďalej nejasná. Ako som už povedal, EÚ podporuje e, teda Európska únia e, na základe článku 96 prerušila pomoc ekonomická situácia nie je taká zlá v krajine ako v sahelskej oblasti kde je výrazná humanitárna krí, e, kríza, nedostatok jedla. V Guinei by sa ekonomická situácia sa tiež ale zhoršuje. Banky sú zavreté. A nepredávajú sa úrody plodín, takže naozaj rastúce humanitárne problémy takisto, ktoré tu vidíme. EU i naďalej e, v sahelskej oblasti poskytuje humanitárnu pomoc prostredníctvom EKA aby sa z, e, pomohlo tým najsúrnejším potrebám ľudí. V oboch krajinách situácia ostáva neistá a sme v úzkom kontakte s krajinami e, v regióne i s Ecosom, e, s Alžírskom, s Mauretániou a ďalšími aktérmi v sahelskej oblasti. Takisto sme aj v kontakte s OSN. Veľmi stručne k situácii v ostatných krajinách, kde v Afrike eh, boli pozitívnejšie vývoje tento, tendencie Malawi. Eh, tam na veľkú, v, cez veľkonočné obdobie <clears throat> prebehla kríza po eh, nečakanej smrti prezidenta podľa ústavy sa e, e, vychádza z toho, že prezidentské kreslo má e, prevzať podpredseda. Sú tu však, je tu však proti tomu odpor, pretože bol vylúčený z danej strany medzinárodné spoločenstvo v spolupráci s OSN, s USA s Južnou Afrikou spoločne s pozíciami, ktoré e, zaujali ozbrojené jednotky e, Malawi, že budú podporovať nie prezidentovho brata, ale, ale, ale ústavu. E, teraz je tam teda podľa ústavy pre, prezident vyhlo sa, vyhli sa ústavnej kríze a tým pádom vláda môže riešiť narastajúce sa e, ekonomické problémy za e, prezidentského obdobia prezidenta Mutariku. Ďalej e, sa Európska únia rozhodla zrušiť po februári niektoré z reštriktívnych opatrení. Takisto ministerský tím pre opätovnú spoluprácu, ktorá, ktorá má prísť do, do Bruselu, boli tu minulý týždeň v Bruseli. Dohodli sme sa na ceste vpred e, revízia článku 96 e, e, koncom júla Európska únia rozhodne, či sa urobil dostatočný pokrok, pokiaľ ide o znovu nastolenie implementácie novej ústavy a ďalšie voľby asi budú budúci rok. Či teda je dostatočný pokrok na to, aby sme zredukovali reštriktívne opatrenia. Máme však pozitívny dialog a uvidíme, ako to bude ku koncu júla. A na záver Demokratická republika Kongo, Konžská demokratická republika, kde sa konečne sformovala nová vláda po minuloročných vlá- e, voľbách. Je to e, relatívne technokratická vláda. Je povzbudivé, že sú tu ľudia, s ktorými môžeme komunikovať, a kde môžeme rokovať o čo najefektívnejšom znovu nastolení európskej pomoci. Výzvy sa spájajú s tými časťami krajiny, kde jeden z bývalých veliteľov rebelov sa stal e, v rámci zmierovacieho procesu e, a najprv členom armády a potom ale zase e, opustil armádu. Aj tu zase je medzi rebelmi a je tu teda, teda taká, taká patová situácia medzi rebelmi a armádou. No a na záver, pokiaľ ide o Sudán, tu dám slovo pani Marstenovej, aby vás e, informovala. Situácia sa dramaticky za, posledných týž- za posledný týždne zhoršila. E, vrátanie e, obsadenia Hedžliku s juhosudánskymi jednotkami Európska únia sa výrazne zaoberá touto problematikou a spolupracuje s medzinárodnými partnermi, aby sa to vyriešilo spôsobom, ktorý vám popíše kolegyňa. Osobitne je dôležité to, aby to bola jednomyselnosť medzinárodného spoločenstva, tak aby tlak na obe strany e, pretrval, aby sa dohodli na prímery a rokovali Africká únia i Bezpečnostná rada OSN sa dohodli na cestovnej mape a Európska únia zohráva svoju úlohu pri zvyšovaní tlaku na tieto strany. Nech sa páči, Rozali. Ďakujem pekne. A ako bolo povedané, Európska únia je veľmi znepokojená v súvislosti s napätím medzi Sudánom a Južným Sudánom. Potom ide tu o to, ako je okupovaná tá oblasť Hegliku, kde je e, veľké nerastné bohatstvo. Predseda Van Rompuy zavolal prezidentovi Južného Sudánu a vyzýval ho na opokojenie situácie. Potom tu ide o to, že bola tu verejne odsúdená tá okupácia. Došlo k bombardovaniu juhosudánskeho teritoria zo strany ozbrojených zložiek Sudánu. Čo sa týka rady ministra zahraničných vecí, tak tí odsúdili to napätie. Južný Sudan stiahol svoje sily z Hedžliku. To bolo privítané. A boli tu apely, aby ani Sudán, ani Južný Sudán nevstupovali na susedné teritória boli požiadané, aby stiahli zo všetkých problematických oblastí svoje zložky. Dôležité je predchádzať provokáciám, ako aj takej bojovnej retorike. Dôležité je podporiť schopnosti a možnosti Africkej únie, dôležité podporiť panel, ktorý vytvoril predseda Beky, je spolupracovať s OSN a ďalšími medzinárodnými partnermi, a takto sa má zabezpečiť to, aby obidve vlády vykonali správne kroky. Sú tie kroky, ktoré zdôraznila Rada ministrov zahraničných vecí. 28. apríla zasadala Africká rada pre bezpečnosť a tam sa vypracovala cestovná mapa, ktorá bola súčasťou komuniké a tam sa popísali jasné kroky, ktoré sa požadujú ako napríklad ukončenie um, bojov a táto cestovná mapa bola potom schválená aj Bezpečnostnou radou OSN. Je tam príslušné uznesenie prijaté 2. mája. My si myslíme to, že tento článok 7 a to uznesenie bolo jednoznačne prijaté, že je to značný diplomatický úspech a že to naznačuje, aká je úzka spolupráca medzi OSN a Africkou úniou. Myslím si, že je celkové pozitívne to, že teraz tu máme zhodu na medzinárodnej úrovni, je to zhoda na tom, čo sa má vykonať, takže je tu jasná cestovaná mapa s jednotlivými, s jednotlivým harmonogramom. Je to doplnené aj požiadavkami na poskytovanie informácií, to sa týka bezpečnosti rady OSN, ako aj príslušných orgánov Africkej únie. No a potom je tu článok 41, kde, sa, kde sú opísané dve kroky, ak e, jednotlivé zúčastnené strany nebudú vedieť riešiť situáciu. Takže dôležité je naďalej vyjať tlak na obdve vlády, aby naplniť, čo sa od nich očakáva, a to bezodkladne. Vysoká predstaviteľka vydala k tomu vyhlásenie 5. mája. Európska únia bude naďalej úzko spolupracovať prezidentom Bekyho a ďalších aktérov. Ja som mal možnosť navštíviť Džubu a Chartum. Hovorila som tam s jednotlivými aktérmi. Bola som v úzkom kontakte s jednotlivými partnermi na regionálnej ako medzinárodnej úrovni, napríklad do Čínu, Etiópiu, Turecko, Južnú Afriku a ďalších. Potom tu boli aj špeciálni vyslanci z Spojeného kráľovstva, z Norska, z USA. Čo sa týka vlády Sudánu a Južného Sudánu, oni akceptovali uznesenie OSN a sa s tým, že, že ukončia boje. Dôležité je, aby to ale naplnili aj v realite. Dôležité je obnoviť rokovania. Pevne veríme, že v najbližších dňoch Bekyho panel sa stretne v Addis Abebe a budú diskutovať o ďalších možnostiach. Budú sa zaoberať otázkou bezpečnosti, ktorá sa týka obidvoch strán. A myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sa tu začala čo najskôr misia, ktorá bude verifikovať hranice. V zásade dotknuté strany sa na tom zhodli, budú tam medzinárodní pozorovatelia, budú tam zástupcovia Sudánu, aj Južného Sudánu, toto môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu na potvrdenie toho, či sa ukončili boje a nepriateľské prejavy. Vítame to, že v posledných dňoch sa podarilo potvrdiť to, že Južný Sudán stiahol svoje zložky z problematickej oblasti a očakávame, že Sudán e, v súvislosti s tým uznesením OSN 2046 spraví to isté. Čo sa týka toho napätia, ktoré tam je, tak sa týka tej situácie, ktorá vy, vystala v jednotlivých regiónoch Sudánu, Južného Sudánu. Je tu boj medzi vládnymi zložkami na juhu, ako aj zložkami severu. My si myslíme, že je dôležité nájsť politickú zhodu a takto riešiť tento konflikt. Myslíme si, že čo sa týka rezolúcie OSN, tak dôležité, aby Sudán spolupracoval s pánom Beky a je nutné sa tu opierať o tú rámcovú dohodu, ktorú vlastne podpísali dve strany 28. júna minulý rok. Zároveň sme znepokojení z toho, že sudánska vláda ešte neakceptovala ten návrh, ktorý sa týka prístupu do niektorých regiónov. Toto bolo veľmi dôležité z hľadiska Africkej únie, už sa o tom diskutuje niekoľko mesiacov. V rámci prvých krokov by sme chceli apelovať na Sudán, aby umožnili humanitárny prístup ku všetkým civilistom v dotknutých oblastiach v týchto dvoch štátoch. Európska únie je znepokojená v súvislosti s ľudskoprávnou situáciou v dvoch štátoch. Čo sa týka Južného Sudánu, tak tam ide pre všetkým a o porušenie ľudských práv zo strany SLPA a sú tam určité náznaky otvorenia a riešenia situácie. Pevne veríme, že sudánska vláda umožní návštevu Chartúmu. Čo sa týka situácie v Sudáne, tak e, je tam, sú tam problémy v oblasti dodržiavania ľudských práv, kde tu o to, ako sa pristupuje k opozícii, ale aj demonstr- študentským demonstráciám, žurnalistom. Dôležité je rešpektovať diverzitu a základné práva Dôležité je vytvoriť takú vládu, ktorá zahrnie všetky vrstvy obyvateľstva. Uskutočili sa aj návštevy, napríklad aj v Bruseli, kde bola vyjadrená ochota pristúpiť k dohode s Kotonu. Myslíme si, že to bol dobrý základ preto, aby sa mali rozvíjať vzťahy s Južným Sudánom. Zároveň dôležité rozvíjať dialog o princípoch tohoto partnerstva ako demokracia, právny štát a tak ďalej. Napriek tomu, že medzinárodné spoločenstvo veľmi úzko sleduje situáciu, ktorá sa týka Sudánu a Južného Sudánu, je tam aj to uznesenie OSN, nesieme zabudnúť na Darfur. Čo sa týka bezpečnostnej situácie v Darfúre, tak tá nie je taká zložitá ako pred niekoľkými rokmi, ale stále to nie je pozitívne. Dochádza tam k incidentom a boli tam prednedávnom veľké problémy, bezpečnostné problémy. Dôležité zabezpečiť prístup k jednotlivým oblastiam, nutné zabezpečiť voľnosť pohybu. To, že je tam 1,7 milióna utečencov v táboroch, nie je vôbec bežná situácia nie je to nič normálne. Preto je to apel na Sudán a príslušné politické hnutia, aby sa podarilo implementovať tú mierovú dohodu z DOI, aby, sa, aby, aby mohli začať fungovať aj um, regionálne orgány v Darfúre, aby sa tento mier mohol začať realizovať. Aj keď sa podarilo dosiahnuť istý pokrok, tento pokrok je nedostatočný, jednoducho sú tu problémy finančného charakteru a budeme to veľmi úzko sledovať. Ďakujem pekne. Thank you very much. Um, Ďakujem pekne pani Marsden a aj pána Veskotovi za tieto cenné informácie, ktoré sa týkajú Afriky, Sudánu, Južného Sudánu. Najprv by som dal slovo pani de Kaiser, ktorá viedla volebnú pozorateľskú misiu Sudáne, Južnom Sudáne. Nech sa páči. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Možno, že začnem otázkou na pána Vestkota ohľadom Demokratickej republiky Kongo. Keď ste nám hovorili stručne o Demokratickej republike Kongo, tak sa mi zdalo, že ste relatívne optimistický a tie ostatné krajiny, Mali, Guinea-Bissau, sú v katastrofálnej situácii, ale situácia Demokratickej republiky Kongo určite je menej vážna. Nič menej, keď hovoríte o tom, že sa začnú znovu diskusie so súčasnou vládou. Chcela by som predsa len pripomenúť, do akej miery naša pozorovacia volebná misia s pani Nedalčevou bola veľmi málo pozitívna, alebo mala veľmi kritický prístup k tomu, ako prebiehali voľby v tejto krajine. A ešte je tu otázka ľudských práv, aktivistov za ľudské práva, mm, proces Čebeja, vojenský prevrat, to bol projekt, mm, proces, ktorý bol vedený dobre, ale beztrestnosť tých, ktorí sú považovaní za vrahov, Eh, z druhej ruky. To je absurdné, pretože oni sú na slobode a výzva pani Čebejovej eh, zostala bez odozvy. Ešte stále je veľa prípadov, ktoré neboli objasnené a situácia je aj naďalej veľmi vážna v oblasti ľudských práv. Takže ak Európska únia začne rokovať, a tak to má byť, o pomoci, o vzťahoch, eh, z DRC, tak e, to musí byť podmienené zlepšením, značným zlepšením tejto oblasti. V, dúfam, že naše a iné frakcie predložia naliehavú otázku k, k DRC, ktorá možno pripomenie, aké sú tie hlavné body, kde by sme si želali pokrok v tejto krajine pani Marsden. Ďakujem vám za to, že ste nám poskytli prehľad situácie v Sudáne, hlavne na juhu. Chcela by som sa vás spýtať, keď e, ste robili dnešnú analýzu, a ja samozrejme som rada, že je tu jednotnosť e, na úrovni Bezpečnostnej rady OSN, je tu cestovná mapa, časový harmonogram, konečne, ale keď e, pozriem sa na túto situáciu z pred roka a teraz, tak e, aké zhoršenie všetky problémy, ktoré sa nevyriešili, občianstvo, rozdelenie ropných zdrojov, hranice. Ešte stále tieto sú otvorené, ale situácia kvázi vojny bez, medzi obidvoma krajinami, bombardovanie Modrého Nílu, nemožnosť dopraviť tam humanitárnu pomoc, úloha, zrastajúca úloha Číny, ktorá má byť mediátorom, ktorá dá miliardu dolárov na stôl, tak eh, za jeden rok eh, proste toto nie je úspech. Mm, neboli sme dostatočne bdeli alebo dostatočne odhodlaní. Čo si vymyslíte, pani Marsden? o tomto roku, ktorý bol veľmi náročný pre Sudán a Južný Sudán a čo medzinárodné spoločenstvo e, neurobilo alebo urobilo zle. My sme presadili nezávislosť tejto krajiny. Ja som prvá, ktorá hovorí, že bolo to potrebné, aby sme sa vyhli vojne, ale ak táto nezávislosť e, znamená, že sa nevyhneme vojne, tak si musíme položiť príslušné otázky. Čiže aký je váš názor na túto vec, na otázku Číny, ropy, prípadných ropovodov, ktoré budú prechádzať týmito krajinami? Takže veľmi závažné otázky. Ďakujem pekne. A teraz dám slovo pánovi Salafrankovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka zložitej situácie, ktorá iste vládne v regióne, tak je tu jednohlasné rozhodnutie z 2. mája, kde sa jasne vypracovala cestovná mapa a tu ide o ten dokument, ktorý vypracovala v apríli Africká únia. Tu ide o to, že je nutné ukončiť eh, nepriateľské prejavy, násilnosti, a potom sú tam ďalšie veci, ktoré hovorila vo svojom príspevku pani de Kaiser. Je to napríklad o riešenie otázky ropy, potom ide tu o tú zložitú vec, ako stanoviť hranicu, dĺžke asi 2000 km, no a potom ide o normalizáciu vzťahov medzi krajinami a potom samozrejme aj riešenie humanitárnej situácie. Sme veľmi znepokojení, lebo sledujeme tie prejavy propagandy vo dvoch krajinách, tá mobilizácia, ktorá, ktorá sa vykoná v dvoch krajinách a je tu snaha e, viesť vojenský konflikt. Preto tu vystávajú otázky, aké možnosti vlastne vidíte dosiahnuť niečo pozitívne, nejaké pozitívne riešenie, aké sú tu možnosti pre humanitárnu pomoc zo strany Európskej únie, aby sa podarilo zmierniť situáciu. Samozrejme dôležitá je otázka ropy, ropných príjmov. Južný Sudán má isté možnosti, exportovať cez niektoré prístavy na severe. Samozrejme je to prepojené s značnými poplatkami. No a potom je tu ešte bod, o ktorom hovorila špeciálna predstaviteľka. Tu ide o to, že do akej miery alebo akým spôsobom môže byť Južný Sudán zakomponovaný do uh, kotonskej dohody. Alebo ak by sa to zrealizovalo, znamenalo by to jasný záväzok v oblasti ľudských práv pre Južný Sudán a zároveň by to znamenalo, že musí sa Južný Sudan riadiť e, tým, ako rozhodne Medzinárodný e, súdny dvor. Takže tu by sa mohli potom takýmto spôsobom riešiť otázky porušovania ľudských práv a preto chcem spýtať, aká je šanca, aké sú možnosti na to, aby Južný Sudan pristúpil tejto dohode, ako sa k tomu stavajú štáty AKT, ako prebieha diskusia a či by teda Južný Sudán mohol pristúpiť tejto dohode a či by to zlepšilo situáciu, naopak zhoršilo situáciu medzi týmito štátmi. Ďakujem pekne, pán Zalafranka a teraz pani Gomez, ktorá tiež viedla voľbu pozorovateľskú misiu do Sudanu. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že je tu pán Lescott a chcem využiť tú príležitosť, aby som sa spýtala na tú krajinu, kde jednotlivé vlády v Európe jednoducho ako keby nekonali a hovoríme to o veľkom africkom štáte, ide o Etiópiu. A musíme si uvedomiť, aká je tam situácia. Sú tam žurnalisti, ktorí boli zadržiavaní, sú tam politickí väzni. Jeden z tých žurnalistov dostal aj významné ocenenie sú tam aj švédsky žurnalisti. A teraz sa dostávame do západnej Afriky. Chcem sa, k Afric- západnej Afrike chcem sa poďakovať za tie informácie, ktoré sme dostali. A chcela by som sa vyjadriť k tomu, ako sa tam situácia mení a to, ako Európska únia nekoná. A mám z toho taký pocit, že to, akú krízu politickú a ekonomickú zažíva Európska únia, ako to ovplyvňuje to, ako my sa pozeráme na zvyšok sveta. Preto chcem spýtať, či na úrovni SVČ sú isté úvahy o tom, či to bola alebo nebola chyba, že sa zrušila tá misia, ktorú sme mali v guinej Bissau, Vieme, že tam boli isté veci a dôležité je, aby sme viac spolupracovali, nie menej, jednoducho v tejto situácii. A ak vy ste iného názoru ako som ja, a keď sa teda pohybujeme mimo tých, mimo tých línií, kde hovoríme o Guinej Bissau a Mali, kde je to prepojenie medzi tými kriminálnymi zložkami a prepojenie terorizmus No a nie je to tak, že tam vzniká ako keby taká vojna v zastúpení medzi Angolou a ďalšími štátmi. A teraz sa chcem spýtať ešte ďalšiu otázku. Pôjde o Sudán, som veľmi rada, že tu vidím pani Marsden. Ďakujem pekne za cenné informácie. Chcem sa spýtať, či vidíte nejaký pokrok ľudskoprávnej oblasti, čo sa týka vlády Južného Sudánu. Zaznamenali ste nejaký pokrok, alebo tá situácia je nemenná, alebo je tam nejaká snaha odôvodniť, prečo sa nepodarilo siahnuť jeden pokrok. A potom by som bola rada, keby ste sa vyjadrili k inému článku, ktorý som si prečítala v New York Times. A tam išlo titulok, ktorý znel takto. Dajte šancu vojne. Išlo o Južný a Severný Sudán, že možno, že bolo dobré, tak, že by sme sa takýmto spôsobom zbavili Bašíra. Je to zložité. Ďakujem. Thank you very much, Madam Gomez. And now... Ďakujem, pani Gomez. A slovo má teraz pán Táno, ktorý je spravodajca pre Africký roh. A potom dáme slovo na prvú, prvé kolo odpovedí. Vítajte Mám viaceré otázky. Hovorili ste o Saheli, neviem, či ste zodpovedali už na túto otázku, ale boli tu zaražajúce správy o libyských zbraniach alebo prístup k zbraniach, ktoré sú v rukách islamskej al v Magrebe. Zdá sa, že sú tu zvláštne prepojenia s Tuaregami a s rebelmi, ktorí sú, ovládajú toto územie Severného Mali. čo keď sme, tu je riziko, že sa vytvorí nový druh Somalska, ktorý sa stane bezpečným útočiškom pre džihadistov, pre mm, tréning vojakov a tak ďalej. Ďalšia otázka, hoci to sa netýka SVČ priamo ani AFETu, ale má veľký dopad na Afriku a to je otázka, o ktorej som čítal. Nie sme v tom relevantnom výbore, ale komisia chce zaviesť e, e, podobnú legislatívu ako Dodd-Frank, pokiaľ ide o transparentnosť pladie vládam e, v ťažobnom priemysle a spoločnostiam, ktoré ťažia prírodné zdroje. Niektoré európske spoločnosti si myslia, že to obchodne ohrozí citlivé veci, ale otvára to možnosti aj pre Číňanov, pre čínsku dominanciu v týchto zmluvách. Číňania sa menej zaoberajú týmito etickými aspektami. A aký je názor SVČ? Ako ďaleko môžeme zájsť? Môžeme dosiahnuť Dodd-Frank? Môže byť, my byť úplne transparentný. Uh, a pritom zabezpečiť naše komerčné záujmy a zabezpečiť zároveň transparentnosť a udržiavanie ľudských práv. A Južnému Sudánu, e, Rosalind, počul som, a teda čítal som, že je tu len niekoľko týždňov, e, pre, majú ešte rezervy na niekoľko týždňov, ale zdá sa, že z juhu už neplynie žiadna ropa nevieme, kto to zastavil, ale keď sa im minú peniaze, tak bude tu vážna hospodárska kríza v Južnom Sudane. A s tým sú spojené viaceré vojenské rizika. Ďakujem. Ďakujem, pán Tanok. A teraz dáme slovo na prvé kolo odpovedí našim hosťom. Ďakujem pekne. Dovolte mi najskôr začať otázkami pani Dekajzer ohľadom uh, Eh, DRC. Áno, toto je naďalej veľmi krehká krajina aj región. Vidíme Bosko na Tanga, tam sa začali znovu vzbúry, ako ľahko sa eh, tá krajina dostáva naspäť do konfliktu. Eh, máme ešte oblasti, kde máme koordinátorov, ktorí sledujú tento región a e, všimli sme si zámer, závery volebnej pozorovacej misii e, pod vedením pani Nedelčeve. E, Dialóg s orgánmi Demokratickej republiky Kongo sa sústreduje na viaceré priority. Reforma volebného systému, veľmi veľa dobrých odporúčaní sa formulovalo v správe pozorovacej misie a my budeme trvať na tom, aby sa implementovali pred ďalšími voľbami, ak máme naďalej pokračovať v našej podpore. Môžeme im pomôcť. Vyžaduje si to len kombináciu našich možností a ich vôle. A to je téma, ktorej sa budeme ešte venovať. Potom ľudské práva, obnovenie právneho štátu. Chceme teda pokračovať, e, podporovať e, túto krajinu prostredníctvom e, misie CSDP, teda vojensky, podporovať reštrukturalizáciu a policajnú reformu, pretože to sú prostriedky, ktorými dosť môžeme efektívne nastoliť právny štát, vrátanie východnej časti Demokratickej republiky Kongo, kde je to obyvateľstvo veľmi zraniteľné takýmto rizikám, voči takýmto rizikám. A chceme e, hovoriť o tom na najvyššej úrovni s prezidentom Kabilom, keď budeme mať možnosť e, tieto veci prezentovať buď ja, alebo e, komisár Piebalks, alebo ostatní. Čiže budeme naďalej podporovať e, činnosť viacerých organizácií, budeme sa snažiť zlepšiť ľudské práva, tak ako v minulosti a poskytovať pomoc aj pre ďalšie prípady klasického znižovania chudoby pre programy. Otázka k Etiópii. Ľudské práva sa tam nedajú ignorovať. Naďalej poskytujeme značnú rozvojovú pomoc, ale sme veľmi aktívni a kritickí v politickom dialogu s vládou. musíme vytvoriť politický priestor pre alternatívne názory, ktoré musia mať priestor sa vyjadriť a poskytovať pomoc aj sektoru občianskej spoločnosti, kde je to koncentrované a naďalej sa venujeme aj individuálnym prípadom prepustenia a tak ďalej. Pokiaľ ide o švedského novinára, veľmi úzko spolupracujeme so švedskou vládou a ostatnými aktérmi Verím, že táto situácia sa dá vyriešiť, ale vyžaduje si to čas. Čiže nezabúdame na to. V západnej Afrike pani Gomeš eh, hovorí správne, že je tam misia CSDP v Guinea-Bissau. Je to stále konštantná dilema teda, či máme veriť tomu, čo nám tam hovoria o postupných reformách, alebo to, čo vidíme na vlastné oči. Že to je pravda. V podstate sa nič veľmi e, nezmenilo. E, posledné udalosti e, skôr hovoria v prospech toho druhého stanoviska. Čiastočne sme sa stiahli, pretože Angola chcela prebrať svoju úlohu, hovoria portugalsky, ale vidíme, že to nefungovalo. Otázka je, či e, bude nejaká iná e, sila úspešnejšia v porovnaní s predošlými pokusmi. Máme veľmi úprimný dialog s ECOSom e, na túto tému, teda jedine keď vojaci odídu z politiky, tak sa dosiahne riešenie. Snažíme sa to robiť spoluprácou s vojenskými zložkami, ale neúspeli sme. Uh, Uvidíme. Ešte stále tu nie je tá kritická sila, nie je tu mandát, ešte nie je finalizovaný, hoci ECOS e, sa teraz e, venuje tomu, čo oni hovoria e, misia na presadenie mieru alebo zachovanie mieru. Ale znovu uvidíme. Myslím si, že súčasná situácia, súčasná kríza je príležitosťou pre Guinea-Bissau aby aspoň vyriešila problém drog a obchodovania s drogmi, pretože regionálne organizácie si myslia, že to nevyriešime, kým sa tento problém e, neodstraní. Takže mm, podľa mňa toto nie je odpoveď a ľudia si to uvedomujú. Nemyslím si, že je tam kvázi vojna medzi Angolou a Nigeriou. Sú tam politické spory a napätie, ale nie je to kvázi vojna. A aj ostatní si myslia, že medzinárodné spoločenstvo musí spolupracovať vrátane portugalského spoločenstva ostatných OSN, EU. Ako všetci zdôrazňujeme, e, vojaci sa snažia rozdeľovať a panovať. Pokiaľ ide o Sahel, otázka pána Tanoka a jeho komentár. To je veľmi výbušná zmes a myslím si, že je to aj veľké riziko, že by sme mohli vytvoriť ďalšie Somálsko. Je to podobná výbušná zmes, sú tam mnohé malé skupiny, ktoré sú lokálne lojálne, sú, je tam rivalita a potom viacerí medzinárodní hráči eh, v oblasti, ktorá tradične bola bez vlády a teraz eh, poskytuje zbranie všetkého druhu. Čiže táto oblasť nikdy nebola úplne pod kontrolou, ale teraz je úplne bez kontroly. Preto je zásadné, aby sme spolupracovali, aby všetci partneri vrátane Alžírska, Líbie a novej vlády v Mauretánii spolupracovali s medzinárodným spoločenstvom. Úzko spolupracujeme s OSN, pre kanceláriu, s kanceláriou pre západnú Afriku a s ostatnými krajinami v regióne. Tiež si robíme starosti ohľadom potenciálneho napojenia medzi Al-Qaidou, QIM a Boko Haram v Nigerii. Aj e, obyvateľia Nigerii majú obavy, pretože tu je aktívnejšia úloha a oni sa snažia tento problém riešiť v Saheli. A uvedomujeme si, že potrebujeme konať rýchlo Čím dlhšie táto situácia je bez kontroly, tým ťažšie bude obnoviť poriadok v regióne. Pokiaľ je o ťažobný priemysel, neviem, či už sa pracuje na nejakej legislatíve, ale sme veľmi aktívni v rámci SVČ. Otázka mm, ťažby minerálov e, v konfliktných územiach a transparentnosť e, pre e, ťažobný priemysel. Je tu teda iniciatíva pre takúto väčšiu transparentnosť v tomto sektore priemyslu, aby sme zistili, kam idú peniaze, kto to kontroluje a tak ďalej. Tejto veci sa teda vedujeme a sú tu viaceré iniciatívy, ktoré realizujeme v tomto smere. K Sudánu len veľmi stručne, či by sme mali dať vojne šancu. Dôvod, prečo sa situácia za posledný rok zhoršila, e, dôvody sú viaceré. Obe strany nemajú skúsenosti s riešením takejto situácie. Pre juh je suverenita veľmi cenná, ale nová. Oni ju chcú zachovať. Sever cíti existenčnú hrozbu pre zvyšok krajiny, že sa dezintegruje, že sa rozpadne, preto obe strany e, majú politické postoje, ktoré nechcú zmeniť, nechcú ustúpiť. Nič menej e, ja môžem povedať, že zo skúseností vieme, že ty sila nevyrieši žiaden ten z týchto problémov a dúfame, že obe strany si to uvedomili už teraz a že aj rýchlo budú e, konať a vrátia sa k rokovaciemu stolu. Čím dlhšie toto bude pokračovať, tým vážnejší tento problém bude. E, Rosalind? Máme ešte tri príspevky, možno, že najskôr tie príspevky Viem, že potrebujete odísť a potom pani Marsdan môže reagovať. Takže slovo dám pánovi Márovi. Maurovi. Ďakujem. Musím uznať, že som trošku zmetený ohľadom tej analýzy, ktorú sme práve počuli, o analýzy tohto konfliktu musím povedať, že vždy som mal pocit, že konflikt v Sudáne e, bol asymetrický a že e, veľa, e, veľká časť z toho problému je, vznikla kvôli vláde v Kartume. Ehm, chceme podporovať mierový proces, ale myslím si, že nie je to úplne v súlade s týmto scenárom, keď hovoríme, že obe vlády mm, majú určité skúsenosti. Nemyslím si, že vláda v Kartume nemá dostatok skúseností. Naopak, podľa mňa má veľmi za, veľký záujem hrať na čas. A to by samozrejme mohlo viesť ku kolapsu vlády na juhu, hlavne ak sa nevyrieši otázka ropy. A preto by sme mali dúfať, že Bezpečnostná rada OSN, teda nesmieme zabúdať, mm, okrem OS, Bezpečnostnej rady tu máme Čínu, oni tiež majú svoje záujmy, čiže Európska únia je naozaj marginalizovaná. Zdá sa, že takáto analýza eh, je správna. Snažíme sa buď o rovnováhu za každú cenu, alebo kvôli asymetrii tejto situácie musíme podporovať eh, prakticky juh. Čiže pýtam sa túto otázku. Nebol by som prekvapený, keby na budúce, keď budeme eh, pokračovať v tejto téme, alebo keď budeme v podobnej situácii, tak situácia v teréne sa veľmi zhorší. Ďakujem, pán Mauro. A teraz pani Lozing. Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, dass ich schon... Ďakujem pekne. Už mňa naozaj prekvapuje, že uh, sú kolegovia takí prekvapení. Nadviažem na slova pani de Kaiser. Európska únia oddelenie, oddelenie Južného Sudánu podporovala na základe problémov, ktoré sa blížia. Nevyjasneného e, nej otázky e, hr, e, hraníc tých ropných oblastí a bolo jasné, že v tomto okamžiku sa tie problémy neriešili a že sa ani v dohľadnom čase nedajú vyriešiť. Takže to ma naozaj trošku irituje, že ste všetci takí prekvapení vzhľadom na to, čo sa teraz deje. Mám však zo pár konkrétnych otázok, ktoré by som tak trošku e, smerovala, aby sme upresnili veci. Chcem sa spýtať, aký, ako vyzerá presný stav plánovania misie EÚ v Čube, ako vyzerajú plány, ako pokročili a čo za určitých okolností by e, mo- mohlo, byť, mohlo byť úlohou EÚ, čo sa plánuje. A ďalšia otázka. Či e, je plánované, aby sa v ABI podielali členské krajiny? Pani Muniz je poslednou rečničkou. Ďakujem. Mario Mauro veľmi presne posti- e, popísal ten problém. Európska únia v rámci e, Sudánu, už to je proces, ktorý sme od začiatku sledovali a musíme sa aj naďalej e, snažiť zohravať tú dôležitú úlohu, aby pros- proces sa nestratil v dynamike toho regiónu. Pán Westcott poukázal na to, že Európska únia žiada o zdroje, respektíve e, je žiadaná o zdroje, aby sa udržala e, stabilita v regióne. A teraz k praktickým e, otázkam. Vo výbore budeme čoskoro hovoriť aj o rozpočte a nástroj stability sa výrazne krátil, treba povedať. To je nástroj, ktorý sa tu má využiť. Takisto nástroj rozvojovej spolupráce. Tieto e, nástroje sa krátia v porovnaní s tým, čo sa e, e vy, ako potrebné vyhr, vyčlenilo na budúci rok. Moja otázka znie, myslíte si, že je potrebná podpora na, na tieto politiky, na stabilitu, Veríte, že e, e, nevyhnutné zdroje sú k dispozícii a zdieľate názor Európskej e, komisie, pokiaľ ide o rozpočet 2013, pokiaľ ide o ďalší finančný výhľad, že sú tu výrazné škrty, ktoré komisia plánuje, ale tu sa Únia od začiatku angažovala politicky i hospodársky. Ďakujem. Now, Marcin, Teraz vy, máte e, tú zložitú úlohu zodpovedať e, položené otázky. Ďakujem. Budem sa snažiť zodpovedať e, otázky aspoň k Sudánu a Južnému Sudánu. Pani De Kaiser veľmi dobre postihla a, tú problematiku, prečo sa veci tak pokazili za posledné roky čo mohlo urobiť medzinárodné spoločenstvo, prečo to vyzerá tak, ako to vyzerá. Moja základná poznámka e, znie nedostatok dôvery na strane oboch vlád. Možno to nie je prekvapivé, že po mnohých desaťročiach občianskej vojny je tomu takto. Ale nemali by sme podceňovať veľké výzvy, ktoré máme pred sebou, keď sa snažíme, aby rokovali o, o urovnaní sporu. Obe vlády sa zaviazali že budú e, pracovať na princípe dvoch životoschopných štátov. Videli sme, e, že opakovane v praxi e, prijímajú krátkozraké, krátkodobé taktické riešenia, nie strategické riešenia, ktoré by vychádzali z takéhoto konceptu. Pracovná skupina Beky odviedla veľmi dobrú prácu. Obe strany donútila k podpísaniu množstve dohôd, demarkačné zóny, vyčlenení eh, hraníc, štatút eh, občanov oboch krajín, spoločné monitorovanie hraníc, neagresiu a tak ďalej. Základný problém, ktorý tu máme, že mnohé z týchto dohod sa neimplementovali ani len čiastkovo Takže sa to všetko vracia k otázke, či e, je tu tá dostatok politickej vôle, či e, si chcú vybrať cez, cez, cestu mieru. Mieru mirovné riešenie a nie vojenské riešenia. A či môžu e, pre, pozerať ďalej len za rámec krátkozrakých riešení treba sa pozrieť na ich vzájomnú previazanosť, závislosť. A, e, myslím si, že bol tu optimistický moment v polovici marca, keď obe strany sa dohodli, e, pokiaľ ide o ropu, že že bude zložité preklenúť priepasť, e, e, pokiaľ ide o to, čo žiadali obe hlavné mesta ropovod, e, finančné dojednania a spolu s návrhom prezidentu Tabekyho sa e, dohodli, že sa osloví medzinárodné spoločenstvo, či by toto mohlo prispieť jednou tretinou k finančnej priepasti Džuba e, asi tretinu prispel. A takisto tu bolo vyzvanie Eh, aby prezident Bashir nastívil Čubu, ale bolo to veľkým sklamaním, že tento pokrok napriek tomu znamenal, že eh, sa eskalovalo napätie v hraničnej oblasti zrážky oboch armád a ich eh, vyslancov. Pokiaľ ide o úlohu Číny, Máme spoločné zdieľané záujmy s Čínou, snažiať sa vyzvať obe vlády, aby sa vyjednávalo mieromilovné riešenie pre e, veci, ktoré sa nedoriešili. Či, Čína tu má veľký vplyv v Kartumne kvôli strategickému partnerstvu od konca 80. rokov. Takisto majú aj výrazný záujem e, na juhu Sudána. Čína je e, proaktívnejšia záujmy krajín. Na základe tohto konfliktu sú tie vzťahy nimi ovplyvnené a snažíme sa čo najviac komunikovať s Číňanmi, s ich špeciálnym vyslancom, aby sme videli, či môžeme spolupracovať. Budú mať dôležitú úlohu pri podpore Bekyho panela, pa, e, pa, panelu, teda pracovnej skupiny medzinárodné spoločenstvo sa snaží ten, túto skupinu čo najviac podporiť a možno by sme sa mohli pozrieť na, na ďalší, o ďalšiu politickú podporu. Pokiaľ ide o otázka možnosti vytvorenia alternatívneho ropovodu cez Keniu, vláda Južného Sudánu naznačila, že ich prvou, prvou prioritou bude dosiahnutie dohody s kartúnskou vládou, ako náhle sa im bude e, ako sa im podarí dosiahnuť spravodlivé podmienky podľa ich pohľadu. Takisto ich zamestnávali kroky Sudánu, pokiaľ ide o konfiskáciu e, dodávok e, ropy, záruky, to je otázka. V nedávnej dobe sme videli narastajúce signály, že majú dojem, že spolahlivejšie by bolo alternatívny ropovod cez Keniu. Je však jasné, že hoci o tom hovorili, už po rok sú tu rôzne náznaky, ktoré hovoria o tom, že to bude trvať 2-3 roky, možno i dlhšie. A tak životoschopnosť tejto opcie je naozaj ešte diskutovaná. Sudan celkom jasne e, povedal, že berú túto možnosť vážne. Pokiaľ ide o mobilizáciu humanitárnej pomoci pre Sudán a Južný Sudan viem, že sú to jedni z najväčších programov tieto dve krajiny. Veľmi veľký program na juhu Sudanu Bohužiaľ, výzvy narastajú na juhu Sudána veľmi rýchlo. Tie kmeňové konflikty, utečenecká otázka, A takisto, takisto všeobecnejší problém bezpečnosti a potravín. Je, je tu však otáz, sú to obavy, že mohla by sa požadovať medzinárodná pomoc od medzinárodných donorov. Pokiaľ ide otázku Medzinárodného trestného tribunálu a v súvislosti s Sudánom a Kotonu, myslím si, v rámci e, Kotonu, ak siahnu po tejto dohode, tak budú musieť pracovať smerom k podpísaniu a ratifikovaniu rímskeho štatútu a dúfame, že Sudán a Južný Sudán budú vedieť vyriešiť svoje e, problémy čo najskôr. Pokiaľ ide o pokrok k riadení, v riadení Južného Sudánu, no ďalej nás naplňajú obavami situá- ľudskoprávne problémy. Časti to súvisí s e, prechodom e, armády na, e, z partizanských zložiek na naozaj demokratickú armádu a tento proces naďalej trvá. Takže vítame skutočnosť, že vláda na juhu Sudanu uznáva existenciu problémov a žiadajú o pomoc. A tento prístup je podľa mňa pozitívny. Pokiaľ ide o riadenie ako také, Je tu e, komisia pre revíziu e, a vytvorenie stálej ústavy a zloženie tejto komisie je veľmi inkluzívne. Je tu určitý počet opozičných, menších opozičných strán, takže práca tej, je zaclenená tým, či sa deje na hraniciach. Myslím si, že mali by sme robiť, čo je potrebné na podporu tejto operácie takisto prácu tejto komisie a prestavbu súdnictva. Pokiaľ ide o otázku e, ropy na juhu, na juhu Sudánu, situácia je z časti ovplyvnená tým, že minulý december sa to spojilo s rokovaniami v Addis Abebe a vláda avizovala, že budú konfiškovať určité časti tejto ropy, pretože Sudán neplatí tranzitné poplatky už od júla. Hoci rokovania prebiehajú, povedali, že nedostali peniaze. Južný Sudan povedal, že ešte rokujú a že vlastne platia transportné poplatky. Situácia sa potom ešte zhoršila. Koncom januára Južný Sudan sa rozhodol, že zavre svoju e, ropnú produkciu a tvrdili, že vláda v Kartúne okrem konfiskácie vytvorili ropu, ktorá odkloní ropu z Južného Sudánu cez e, rafinériu v Kartúme. Takže hovoria, že nemajú vôbec príjmy z tých exportov a že teda zavrú celú výrobu. To bolo drastické rozhodnutie. Mnohí ľudia anticipovali tento vývoj. Výrazné tiež ekonomické dopady, ktoré to malo. Medzinárodné spoločenstvo donorov tvrdí, že nie sme v stave vykupovať Južný Sudán preklenovaním veľkej medzery. Ale takisto máme obavy, pokiaľ ide o humanitárny dopad pre zraniteľné zložky spoločnosti. Situácia sa môže ešte oveľa zhoršiť. Určite ste mnohí videli správu e, Svetovej banky takisto výrazná ekonomická kríza, takmer žiadne e, prostriedky zahraničnej meny, veľký rozsah toho aj na severe stále sa zhoršujúca, znehodnocujúca mena a inflácia a veľký nedostatok e, finančných prostriedkov. Je tu teraz situácia, Pozráme sa na to, čo skôr skolabuje. Ekonomický faktor je teda veľmi dôležitý, pokiaľ ide o jeho úlohu v politickej situácii a rokovania medzi oboma stranami. Otázka, či máme robiť viac podporu Južného Sudánu. Nuž, snažili sme sa od jeho nezávislosti príjmať vyvážený prístup, komplexný prístup. Nechceme, aby vznikol dojem, že na základe neza, e, nedávislosti obraciame sa k ním chrbtom a budeme sa pozerať na juh Sudánu. Predstavili Južného Sudánu treba povedať, že musí byť udržateľná a je rozhodujúce, aby tu bolo veľké prepojenie so severom. Snažíme sa pre, pre, podporovať dva životoschopné štáty. Nechcem sa zameriavať na jeden. To bol, myslím, taká tá, tá logika za našim prístupom. Južný Sudán je samozrejme osobitne chudobná krajina a tak sme robili maximum preto, aby sme poskytli humanitárnu i rozvojovú pomoc. Pokiaľ ide o otázku či by sme nemali byť prekvapení z toho, čo sa deje, pretože otázky, aby sa nevyriešili pred koncom prechodného obdobia, to je pravda, áno. Vieme, že ten protokol sa neimplementoval, či už ide o konzultáciu ľudí, i otázka znova, e, znova opätovného rozmiestnenia zložiek. A vidíme výsledky práve týchto krokov. Zložitá situácia v oboch oblastiach. Problém v ABIE je samozrejme e, veľmi zložitý. Dôležitý krok vpred by bol stiahnuť oboch, obe, e, z oboch strán bezpečnostné jednotky Južný Sudan tak teraz urobil a uznesenie OSN bude znamenať, že aj Kartum stiahne svoje zložky a potom pracovná skupina Beky bude môcť e, diskutovať v, e, záverečný štatút. Takisto sa, e, ste sa pýtali na mis, misiu zahraničnej politiky. Sú tu nápady takejto, ktorá misie, ktorá by sa zameriavala na bezpečnosť. Je to projekt, ktorý by sa mohol veľmi rýchlo rozbehnúť, aby sa riešil e, bezpečnosť letiska v Džube. To by bol príspevok EÚ. A posledná otázka, či členské krajiny EÚ by mohli poskytnúť personál e, zložkám OSN, aby jej tá, tieto zložky sú v podstate celkovo spo- složené z Etiopčanov. Sú tu určití. je tu, je tu aj civilistická zložka, ale dobrá možnosť by bola, pokiaľ ide o monitoring a verifikáciu a takáto misia o, o hranicia, kde by sme sa pozerali na vytváranie medzi, zložiek medzinárodných pozorovateľov. A to by mohla byť možnosť na širší počet krajín vrátane EÚ na participáciu. Ďakujeme, pani Marsten. To je koniec eh, tohto bodu programu. Prerušíme asi na minútu naše zasadnutie. OK, colleagues, we can start. Kolegyne, kolegovia, môžeme pokračovať našej schôdzi. A teraz máme ďalší pod nášho programu, je to výmena názorov s štátnym tajomníkom Albánska, ako aj ako aj ministrom pre európsku integráciu, ako aj predsedom albánskeho parlamentu, teda výboru albánskeho parlamentu pre európsku integráciu. Dovolte, aby som tu privítal albánskych politikov na, na úrovni nášho výboru. A Európsky parlament tým, že pozval zástupcov opozície ako aj vlády, tak zdôrazňujeme to, že aký je pre nás dôležitý konštruktívny dialog Albánsku. Toto je veľmi dôležité v rámci tých prístupových priorít a je to aj predpoklad pre fungujúcu demokraciu. Chcel by som apelovať na albánske politické sily, aby pokračovali v tej ceste, ktorá je dôležitá pre integráciu Albánskej Európskej únie. Chcel by som pre všetkým zdôrazniť, aké je dôležité konsolidovať demokraciu, vrátanie, zvýšiť kapacít parlamentov a vytvoriť klímu politické tolerancie. Zároveň by som chcel apelovať na to, aby sa rýchlo vykonala reforma volebného zákona Myslím si, že Európsky parlament a Európska únia mali pozbudiť Albánsko, aby pokračovalo vo svojej úlohe ako stabilizátor regiónu, aby pomáhalo riešiť etnické napätia v regióne, pre všetkým, čo sa týka tých posledných udalostí v regióne, v súvislosti s Macedónskom a tak ďalej. Dovolte, aby som teraz dal slovo podpredsedovi vlády, ako aj ministrovi zahraničných vecí Albánska, pánovi Edmondovi Hadžimasto. Prepačte, som to zle vyslovil po albánsky. A potom dám slovo aj ďalším zástupcom. Nech sa páči, pán predseda vlády, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, poslankyne, poslanci výboru. Veľkou cťou, že som mohol dnes prísť na tento výbor a že som vás mohol informovať o pozitívne a dôležitých udalostiach v Albánsku, ako aj o regionálnej politike v Albánsku. Chcel by som vás informovať o aktuálnej situácie v oblasti snahy Albánska sta za členom Európskej únie spolu s kolegyňmi a kolegami, ako pani Bregu, ktorá je ministerka pre európsku integráciu, ako aj spolu s predsedom výboru pre európske integráciu, pán Bušaty, sa budeme zabrať aktuálnou situáciou a budeme samozrejme pripravení na prípadne vaše otázky. Dovolte, aby som na úvod sa poďakoval vám, pán predsedajúci, a to, že ste organizovali toto podujatie, ako aj ďalším členom vášho výboru, za to, že ste e, jasne podporili cestu Albánska smerom Európskej únie a že podporujete rozvoj Západného Balkánu E, približovanie sa k Európskej únie je hlavný cieľ pre Albánsko a je to zároveň veľký nástroj, veľký prostriedok smerom k politickej a ekonomickej e, transformácii našej krajiny. Minulý rok na jeseň e, bola zabezpečená široká politická podpora a vykonal sa dialog v rámci parlamentu. Je tu snaha vykonať, prekonať politickú blokádu našej krajiny a bola tu pomoc zo strany žijúci EÚ, zo strany Európskej komisie, ako aj zo strany členov Európskeho parlamentu. My si myslíme, že je dôležité začať implementovať tých 12 priorít, ktoré sa týkajú stanoviska komisie z roku 2010 a že to je veľmi dôležité a musí byť to zapojená vláda, opozícia ako občianská spoločnosť. Toto bolo zároveň jasné posolstvo, zo strany pána komisára pre rozširovanie Fileho v rámci návštevy v Týrane. Čo sa týka prezidentských volieb, všetky politické strany vyjadrili odhodlanie, že chcú zabezpečiť to, aby tie voľby prebehli v súvislosti s e, tým listom a s ústavou. Dôležité je obnoviť politický dialog, spoluprácu v rámci parlamentu. To je veľmi zásadné na to, aby sa podarilo dosiahnuť pokrok Dôležitý bol aj proces konzultácií so všetkými účastníkmi, prijal sa národný plán a potom sa implementovali opatrenia takým spôsobom, aby sa podarilo zabezpečiť pokrok. Pracovná skupina, ktorá sa týka reformy parlamentu, sa zabrala pozmeňujúcimi návrhmi, bolo ich 34, ktoré sa týka 27 člán, článkov, kde ide jednotlivé postupy. Samozrejme, vynulo sa ďalšie úsilie na to, aby sa posilnila posunila úloha a administratívna kapacita parlamentu v oblasti európskej záležitosti. Všetky zákony, na ktorých sa pracuje, ktoré si vyžadujú kvalifikovanú väčšinu, sú, budú prijaté v rámci širokého koncenzu. Je tu široké odhodlanie pri, prijať v rámci tejto procedúry aj ďalšie zákony. Ombudsman, čo bola teda priorita v rámci 12 bodov, bol vymenovaný a má podporu na to, aby mohol pokračovať vo svojej práci. Ad hoc parlamentný výbor, ktorý sa týka európskej záležitosti, vyvracoval významné pozmeňujúce návrhy, ktoré sú v súlade s ECD a odhýrom. Tu je dôležité implementovať volebný zákon včas pred najbližšími voľbami. Kľúčová reforma sa môže čoskoro ukončiť a čo sa týka reformy verejnej správy, úsilie sa zameriava na to, aby sa zlepšil zákon, ktorý sa týka verejnej správy a zároveň je dôležité vybudovať potrebné kapacity. Zabezpečil sa pokrok, ktorý sa týka právneho štátu, je tu reforma, aj stratégia, monitorovacie mechanizmy, ktoré umožní implementovať vytvorené pravidlá. Dôležité je posilniť efektivitu súdneho systému. Dôležitá je licencovacia komisia, ktorá teraz už pracuje. Výbor, ktorý sa týka právnej pomoci, tu sa umožnilo zlepšiť prístup k spravodlivosti. Je to veľmi moderný nástroj, ktorý sa týka vymáhania súdnych rozhodnutí. Máme tu aj nedávny pracovný manuál, ktorý sa týka inšpekcií vypracujú, používa ho Ministerstvo spravodlivosti, takto sa zvýši ehm, zodpovednosť v oblasti spravodlivosti boj proti korupcii, to je nadal našou prioritou. Vykonáva sa úsilie, ktoré sa týka právneho operačného rámca. Zároveň chceme podporiť inštitucionálnu spoluprácu s vami, chceme ehm, vysvýbrať veľké skúsenosti v tejto oblasti. Potom, čo sa týka systému zbierania údajov a výmeny. Na tom sa buduje, na tom sa pracuje. Potom boli tu viacerí verejní úradníci, štátni úradníci, ako aj sudcovia, ktorí boli zbavení imunity. Toto je pre nás veľmi dôležité. Pokrok sa podaril dosiahnuť v oblasti posilňovania koordinácie inštitúcií, v oblasti boja proti organizovanému zločinu. Máme tu školiace opatrenia, boje proti obchodovaniu s drogami a máme tu príslušné agentúry. Potom samozrejme dôležitá je ochrana duševného vlastníctva. Toto je veľmi dôležité. V decembri 2011 sa vytvoril príslušný direktorát, ktorý splňa úlohy. Dôležitá je registrácia a takýchto práv a kompenzácia. Albánsko má komplexný štriciálne právny rámec, ktorý sa týky, týka ľudských práv a ktorý sa týka ochrany menšín. Úsilie sústredí na to, aby sme zabezpečili implementáciu týchto, týchto rámcov. V októbri roku 2011 sa vytvorilo sčítanie obyvateľstva v zmysle medzinárodných štandardov Boli tam otázky, ktoré sa týkali príslušnosti k náboženstv, náboženstvám ako aj etnickým menšinám. Opieral sa to princíp e, samorozhodnutia a takže získavame tu presné štatistické údaje. Čo sa týka rómskej menšiny, úsilie sa zameral na implementáciu národných stratégií a je tu národný plán pre inklúziu Rómov. Je to z roku 2011 a a pokračuje do roku 2015. Sa zamerám na rómske rodiny. Došlo, došlo tu presun niektorých úloh v rámci ministerstiev a tým pádom sa vytvorili predpoklady na to, aby sa zabezpečilo napríklad primerané bývanie pre rodiny, ktoré boli utečencami. Takže je dôležité, že sú tu kroky v tejto oblasti, napríklad to opatrenia, ktoré sa týkajú vzdelávania, bývania, ako aj zdravotníckých služieb. Vykonali sa dôležité kroky, ktoré sa týkajú e, rodového násilia, kde ide o opatrenia na ochranu LGBT. Práva detí, samozrejme, to je ďalšia dôležitá téma. Máme tu konkrétny plán na ochranu LGBT, ktorý sa schváli, to ešte tam, tam mesiaci a organizuje sa podujatie, ktoré sa zaoberá bojom proti homofóbii. Kolegyne, kolegovia, my sme si istí, že tento rok, kde slávime té výročie nezávislosti Albánska, bude rokom, kedy Albánsko vykoná dôležité kroky smerom integrácie do Európskej únie. Rok 2012 je pre nás rokom príležitosti, sme odhodlaní s vami spolupracovať na to, aby sme tieto možnosti využili, aby sa stali realitou. Podarilo sa dosiahnuť významný pokrok, ktorý sa týka týchto oblastí a my sme si samozrejme vedomi tých víziev, ktorí sú pred nami a dôležité je, aby sa všetky problémy riešili udržateľným spôsobom, aby si každý uvedomil, kto je zodpovedný za ktorú úlohu. Je to veľký, sú to veľké plány, veľký projekt pre Albánsko. Dovolte, aby som povedal pár slov vývoju na Západnom Balkáne. Albánsko významne prispieva k regionálnej spolupráci a zohráva dôležitú úlohu v oblasti procesu zmierovania. My sme presvedčení, že tento integračný proces je veľmi dôležitý na to, aby sa podarilo vyriešiť všetky otázky z minulosti, toto napätie medzi krajinami a zároveň je to dôležité pre boj proti extrémizmu. Chceme silnejší posúť v regióne. Albánsky parlament 10. maja 2012 schválil zákon, ktorý sa týka spolupráce s EULEXom, čo je teda špecifická task force, to sa oberá vyšetrovaním, to znamená, že jasne sme preukázali na to, že chceme spolupracovať proti tým mm, tvrdeniam, ktoré vyplynuli z zistenia senátora Dick Martyho a Rady Európy. Toto je veľmi dôležité, aby, sme podali, aby sa podarilo vyriešiť celú túto záležitosť raz a navždy. Albánsko sa aktívne zúčastňuje všetkých regionálnych iniciatív, zameriava sa na spoluprácu so susednými štátmi, rozvíja regionálne trhy, snaží sa spolupracovať, buduje vzťahy s EÚ a s NATO, budujeme energetickú infraštruktúru, Zároveň sa snažíme odstrániť všetky fyzické alebo nefyzické bariéry medzi krajinami. Teraz prevezmeme predsedníctvo Rady ministrov na eh, Rade Európy pod heslom Zjednotení v mnohorakosti. Japonsk- eh, Albánske rozvíja vzťahy so sedmi krajinami, snaží sa posunúť vzťahy s Európskou úniou zameria sa na vzťahy s týmito štátmi, alebo s nimi vzdielame spoločnú budúcnosť. Toto je veľmi dôležité aj z hľadiska etnických Albancov, ktorí žijú v krajine Európskej únie. Dôležité je posilňovať toleranciu, spoluprácu. V tomto kontexte Albánsko je nadalej prispieva k tomu, aby sa posunula stabilita regiónu a aby sme mohli zohrávať významnú úlohu v regióne. Ďakujem pekne, teraz by som dal slovo pánovi Bušatým. Ďakujem pekne. Mr. Chair, honorable... Predseda, vážení členovia výboru, je pre mňa veľkou cťou e, pre mňa tu dnes byť a vymeniť si názory o Albánske, Európska, Európsky parlament a váš výbor podporuje našu krajinu, aby sme demokratizovali uh, transformovali eh, našu krajinu a prevádzali nové reformy v súlade so želaním väčšiny Albáncov. Ako člen opozície, predseda parlamentného výboru pre európsku integráciu, chcem využiť túto príležitosť na to, aby som obnovil posolstvo, ktoré považuje európsku integráciu za národnú prioritu a kde sa vyžaduje príspevok rozličných vrstiev spoločnosti Minulý, v novembri minulého roka sme finalizovali politickú dohodu v parlamente, podľa ktorej by sme do konca marca mali skončiť volebnú reformu, parlamentnú reformu a schválenie zákonov, ktoré si vyžadujú trojpetinovú väčšinu. Prispeli sme do procesu revízie akčného plánu, kde sme reagovali na 12 kľúčových priorít identifikovaných stanovisku k prihláške Albánska do Európskej únie. Keď sa pozrieme na vývoj od novembra do teraz, nie len z pohľadu opozície, tak do, dospieme k záveru, že politická dohoda z polovice novembra viedla iba k obmedzenému výsledku ako voľba ombudsmana transparentným e, spôsobom, schválenie viacerých zákonov, ktoré si vyžadujú trojpetinovú väčšinu a vzhľadom na lehotu 15. mája práca na volebnej reforme sa ešte nedokončila. Vládnúca strana ešte nevyriešila všetky odporúčania v súvislosti s mandátom a zložení e, volebnej komisie. Vzhľadom na potrebu nestrannosti to isté platí aj pre odporúčania, ktoré sa týkajú systému riešenia volebných sporov to sa musí vnímať tak, aby sa poskytla primeraná náprava a aby systém bol v súlade s e, európskymi pravidlami. Podľa nás voľby v súlade s medzinárodnými štandardami nie sú len prioritou pre Albánsko v súvislosti s našimi európskymi ambíciami, ale je to aj signál začiatku e, organizovania volieb, ktoré nikdy nedosiahli európske normy. Volebná reforma by sa mala finalizovať predtým, ako parlament začne s voľbou pre prezidenta republiky. Parlamentná reforma sa ešte nedokončila. Skúsenosti s demokratickou spoločnosťou ukazujú, že funkčný parlament závisí vo veľkej miere na konsenze, ktorý je potrebný pre Um, vládny život. Vládnúca strana ešte nie je otvorená uh, riešeniam možnosti tajného hlasovania a tzv. princípov protirečivosti, na základe ktorých, keď premiér hovorí k parlamentu, tak vedúci opozície v parlamente by mohol mať možnosť reagovať. Uplatňovanie tajného hlasovania v parlamente, keď sa riešia procesy, spojené s nezávislosťou inštitúciami by sa nemali považovať za procedurálne otázky o fungovaní parlamentu. Naopak, má to priamy dopad na spôsob, akým nezávislé inštitúcie sú vytvárané. Preto sa musia naplnúť kľúčové priority, ktoré si vyžadujú primeraný e, proces pre parlament pre e, menovanie e, kandidátov na najvyšší súd. Najvyšší súd a ústavný súd opakovane čelili kontroverzným procesom, boli politizované a nominanti mm, vládnej strany To sa týkalo teda všetkých súdov. Ústavný súd e, zostal v rukách deviatich členov, teda nemôže príjmať e, väčšinové rozhodnutia. Najvyššia rada má iba zástupcu a, e, a Najvyšší súd má 16 členov na miesto 17. Verejne vysokí predstavitelia vládnej väčšiny neskrývajú svoje úmysly na vyplniť tieto miesta iba po zvolení nového prezidenta. Toto ešte raz zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia hladkého inkluzívneho procesu voľby prezidenta republiky, ktorý zastupuje jednotu ľudí v súlade s ústavou. Skutočne tento proces je lakmusovým testom preto, ako je rozdelená moc v štáte. Úloha prezidenta je kľúčová aspoň v štyroch oblastiach, kde medzinárodné spoločenstvo pomohlo Albánsku k jeho demokratizácii justícia, bezpečnosť, obrana a diplomatická služba. Hmatateľné reformy sú kľúčové, aby naše ďalšie priority vo verejnej administratíve v boji proti um, E, uplatkárstvu, dodržovanie ľudských práv, dôraz na rómskú spoločnosť a diskrimináciu, aby sa tieto ciele naplnili. E, vážení členovia výboru, chceme konať v súlade s medzinárodnými postupmi. Naďalej budeme prispievať e, k vytváraniu ďalšej legislatívy, ktorá si vyžaduje v väčšinu v parlamente. Budeme dozerať na reformy, či sa implementujú primeraných spôsobov prostredníctvom posilnenej medziinstitucionálnej spolupráce. Zároveň žiadame od vlády, aby naplnila svoje slova, keďže e, čas sa kráti. My chceme oslaviť 100. výročie albánskej nezávislosti v súlade s e, európskymi ašpiráciami Albánska, aby pokročil proces nášho vstupu. Ďakujem a som vám k dispozícii pre akékoľvek otázky z vašej strany. Pani Bregu, ministerka pre európsku integráciu e, Albánska. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, myslím si, že bolo na čase, aby sme sa stretli nielen tu v Európskom parlamente, ale aby sme sem priniesli duch e, európskej spolupráce, e, duch inkluzivity. To je súčasť našich politických diskusí od novembra. Som teda veľmi rada, že tu predstavujeme, zastupujeme väčšinovú vládu, ako aj opozíciu a aj osobne. Ten proces spolupráce sa mi veľmi páči od novembra. E, úzko spolupracujeme s pánom Bušatým, snažíme sa, aby sme vytvorili národný akčný plán, kde už jeho výbor prispel a, a takisto do toho prispela občianská spoločnosť, čiže ja si myslím, že toto je veľmi dôležitý moment pre Albánsko. Myslím si, že e, štátny tajomník už prešiel tými hlavnými e, bodmi reformy, ktoré prebiehajú. V poslednej dobe v Albánsku napríklad reforma, e, ktorá sa týka volebného procesu. Snažíme sa všetky návrhy, ktoré predložili obe strany, zapracovať je tam za prítomnosti OBSE a, a myslíme si, že napriek kontroverzným bodom, čo je bežné v politickom živote, duch dialogu preváži aj vo volebnej reforme a iných reformách, ktoré sú neustále súčasťou vytvárania kritickej masy, ktorá je dôležitá preto, aby sa Albánsko dostalo na novú úroveň eh, štatútu kandidáta. To, eh, teda už, to sa už snažíme dva roky, ale chceme ukázať zrelosť politických síl, pokiaľ ide o integračný proces do Európskej únie. Ja sa teda domnievam, že to je pre nás veľmi dôležité. Prináša to nový duch konsenzu v Albánsku, nový duch spolupráce. Viete, že mnohé e, zákony e, zostali v parlamente dva roky. E, teraz je tu ten trojpetinový zákon, ale máme aj nový akčný plán, ktorý každý mesiac predkladáme komisii eh, a aj ostatné reformy, ktoré sú skutočne dôležité v to, na tejto európskej ceste. Chcela by som hovoriť o niektorých veciach, ktoré spomenul pán Bušaty vo svojom prejave. Jeden, niektoré z tých správnych eh, posolstv, pokiaľ ide o zbavenie imunity, od marca počas eh, stretnutia nášho výboru pre stabilizáciu v mene parlamentu som vyjadrila e, smerom k pánu Mirejimu e, slova a vôľu zvážiť zbavenie imunity e, ako podmienku preto, aby Albánsko získala kandidátsky štatút. Nie je to iba retorika, ale je za tým racionálny dôvod. Myslím si, že v Slovenskom parlamente sa všetci zhodneme na tom, že imunita nemôže brániť pokroku v našom boji proti korupcii a myslím si, že zbavenie imunity nespočíva iba v demonstrovaní e, nejakých politických slov, ale malo by sa brať vážne. E, toto je správny, správna chvíľa, aby sme to urobili a nie je žiadny dôvod, prečo to odkladať. To isté platí aj pre ostatné reformy, ktoré sú súčasťou e, 12 kľúčových priorít, ktoré berú vážne všetky európske inštitúcie a implementačné agentúry. Ak do novembra boli veľké obavy všade, na všetkých stretnutiach, ktoré sme mali. Všetci sa obávali politickej klímy v Albánsku, ak by nedošlo k pozitívnej zmene Tento dialog, ktorý bol vytvorený na základe novembrového konsenzu, prebieha a bude pokračovať. A to je najlepší dôkaz toho, aký rozdiel je medzi dneškom a minulosťou. E, všetky zvyšné reformy sú brané vážne a ja osobne si myslím, že ešte stále nás čaká dlhá cesta až do nášho konečného cieľa. Čiže toto je prozba smerom k vám, aby ste nás posudzovali na základe našich výsledkov, na základe toho, čo robíme a pozerajme sa dopredu a nechaj, nechajme za sebou všetky tie minulé rozdiely, ktoré nás viacej teda rozdielovali ako spájali. Ďakujem. Ďakujem pekne našim albanským hostom za to, že nám poskytli prehľad o politickej situácii v ich krajine a za to ich ubezpečenie, že im záleží na demokracii, európskej integrácii a regionálnej spolupráci. Teraz by som chcel dať slovo môjmu kolegovi, pánovi Kukanovi, ktorý je predsedom delegácie pre Albánsko a ktorý inicioval dnešnú diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád tu vidím našich vážených kolegov z Albánska, ktorí sedia za tým istým stolom a je to signál, ktorý je veľmi povzbudivý. Som si ist, budem stručný, pretože inak by som musel opakovať to, čo som e, už nejaký čas opakujem. Je dobré, že počujeme dobré správy z tyrany a je na čase. Čas plinie veľmi rýchlo, prezidentské voľby sa približujú, správa o pokroku taktiež, čiže potrebujeme konkrétne hmatateľné výsledky. Sme radi, že jednotlivé strany majú politický dialog, to je skutočne pozbudivé. Ja osobne som rád, že teraz sa situácia zmenila aj v oblasti premárnenej energie a že sa strany zbytočne len neobvinujú že sa intenzifikuje politický dialog, aby sa dosiahol kompromis a to posunie krajinu dopredu. To je jediná cesta vpred. Myslím, že je potrebné oceniť prácu výboru generálneho riaditeľa Sana Nino, ktorý systematicky E, navštevuje Tyranu a hovorí s politickými stranami, s komisárom Fülem. E, ten mal veľmi dobrý prejav, e, ktorý adresoval vlastnému parlamentu. A ja dúfam, že všetká táto energia a spolupráca s oblanskými inštitúciami by mala priniesť konkrétne výsledky. Možno, že sa teraz budem opakovať, pretože som pozitívne netrpezlivý. Naozaj by som bol rád, keby vaša krajina urobila pokrok. Zajtra budeme poznať e, závery e, Rady pre zahraničné otázky a keď všetky tieto reformy, ktoré sú potrebné e, pre Albánsko, budú implementované a prinesú konkrétne výsledky, iba vtedy bude možné pokročiť je tu ďalší stimul, storočnica albanskej nezávislosti a to bude najlepší dar pre vašu krajinu a vašich ľudí, ak eh, teda dostanete, ak sa stanete kandidátskou krajinou. Nemusím vás znovu ubezpečovať o vôli Európskeho parlamentu a všetkých kolegov o e, našej ochote vám pomáhať a sami spolupracovať. Počuli ste to už veľakrát. Takže moje jediné posolstvo k vám je to, že sme radi, že situácia sa mení k lepšiemu v Albánsku. Ja e, teda verím, že to tak je a bol by som ešte radšej, keď by to bolo konštantným trendom budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kokan, za tieto veľmi pozitívne slova. Pán Huntis, spravodajca pre Albánsko. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som rád privítal štátna tajomníka a ministra zahraničných vecí, ako aj ministerku, pre európske otázky a predsedu parlamentného výboru pre európsku integráciu. Ďakujeme za informácie, ktoré ste nám poskytli ohľadom krokov, ktoré sa príjmajú preto, aby Albánsko splnilo podmienky Európskej únie. Dovolte mi vás znovu ubezpečiť, tak ako predrečníci, že v tomto výbore ide o to, aby sme vyslali pozitívne posolstvo k ľuďom a stranám v Albánsku. Pozitívne posolstvo, že budete kandidátskou krajinou, keď budete oslavovať výročie vašej nezávislosti a veľmi nás zaujíma pokrok, ktorý dosahujete, kroky, ktoré príjmate. My by sme vám chceli pomôcť, aby ste prekonali zostávajúce um, nevyriešené otázky. Naše dnešné stretnutie je príležitosťou aby sme hovorili o následujúcich krokoch. E, Radi by sme od vás dostali viac informácií. Vážení hostia, je to známou skutočnosťou, je známou skutočnosťou, že politická klíma sa zlepšila. Nepoznám e, podrobnosti. Pán Kukan sleduje tento vývoj veľmi detailne. Povedal e, niečo v tomto smere ohľadom prezidentských volieb, ktoré budú už čoskoro. Prosím, povedzte mi, ako vy vidíte možnosť konsenzuálnych riešení otázky zvolenia prezidenta. Bolo by možné využiť dobrú politickú situáciu, aby sa táto téma vyriešila. Po druhé, počul som pripomienky ohľadom demokratickejšieho volebného zákona. Prečo tam bol ten časový skos? Prečo sú tam ešte problémy? Ako by sme vám mohli pomôcť v tejto oblasti? A na záver, viem, že ostatní kolegovia sa hlasia o slovo. Máme niektoré z dokumentov k dispozícii už niekoľko mesiacov, ale prečo ešte stále pretrvávajú problémy s ich podpisom? Chápeme záujmy, ktoré sú na našej strane, ale náš výbor by chcel vyslať e, pozitívnu alebo dobrú správu čo najskôr preto, musíme byť informovaní o práci, ktorá prebieha v Albánsku, aby koncom tohto roka, ktorý je taký dôležitý pre vás, vyslali pozitívne posolstvo. Myslím si, že by to napomohlo situácii všeobecne a prispelo by to aj k prosperite Albánska všeobecne. Ďakujem. Ďakujeme pánu Chuntisovi. Teraz má slovo pán Rouček, predseda pracovnej skupiny e, k Západnému Balkánu. Ďakujem. Ja by som tiež chcel privítať našich albánskych priateľov. Po dlhé mesiace i roky sme e, žiadali spoluprácu medzi dôležitými aktérmi v Albánsku a veľmi ma teda teší vidieť všetkých troch tu, e, predovšetkým zástupcov i vládnúcej strany i opozície. Hovorili ste o mnohých zmenách. Áno, výsledkom spolupráce e, medzi politickými skupinami, ako tiež súčasný výsledok dialogu medzi vládou a opozíciou a občianskou spoločnosťou vidíme obrovský pokrok za posledné e, mesiace vy ste spomenuli kľúčové priority Národný akčný plán, pracovnú skupinu k parlamentnej reforme. Všetky tie kľúčové body e, reforma súdnictva, boj proti korupcii, Takže viete, kde sú priority. Dva či tri body by som zdôraznil. Základnou slabinou e, posledných rokov bola samozrejme boli samozrejme voľby. Kedykoľvek e, tu boli e, voľby, tak vždy to bol potenciál pre konflikt. Teraz pracujete na volebnej reforme, na zákone. Čo by som ja odporúčal, je prijať odporúčania eh, OBSE. Je dôležité mať dohodu eh, k volebnému zákonu medzi politickými stranami. Čo však je ešte dôležité, to sú parlamentné voľby, aby všetko bežalo v poriadku. Európsky parlament, aby mohol vidieť pokrok, pokiaľ ide o realitu, implementáciu. Predtým, než budú parlamentné voľby, ide o, nie našo, naš, nám neprináleží hovoriť, ako majú ľudia voliť, Ide o atmosféru v Albánsku, ďalší pokrok, aby sa zvolil niekto, kto nebude štiepiť krajinu spoločnosť, niekto, kto bude naopak spoločnosť stmelovať. Vy ste tiež hovorili, e, pán minister zahraničných vecí, o regionálnej úlohe. Vy môžete určite zaznamenať veľmi pozitívne e, pokroky na tomto fronte sú tu určité problémy e, na západnom Balkáne. Vy môžete zohra- zohrovať takú utišujúcu úlohu rokovania medzi Prištinou a Belehradom, takže dúfam, že regionálna zahraničná politika Albánska nás e, bude ďalej posúvať, pretože Albánsko je krajinou mala by sa zvýšiť pozitívna úloha, konštruktívna úloha e, tvorba mieru a dôvery v regióne. E, oslovili ma organizácie, ktoré sa zaoberajú právami detí, sťažnosti, e, že dochádza k stále k veľkému počtu zneužívania v Albánsku. Za rok 2011 sú e, vykazované naďalej problémy. Neviem, či ste pripravení na, dať mi odpoveď k týmto otázkám. Avšak tiež by som chcel zdôrazniť tento bod vo vašej reformnej agende, keď hovoríte o diskriminácii vo všetkých týchto zákonoch, aby ste nezabudli aj na situáciu detí, aby každý mohol profitovať zo zlepšenej situácie. Pretože deti sú budúcnosťou Albánska i Európy. Takže záverom tiež poviem, že dúfam, že budete oslovať 100 e, rokov modernej, moderného Albánska. Verím, že tu bude pozitívna správa o pokroku. E, s našim príspevkom verím, že, že bude veľký pokrok ku kandidátskému štatútu. Ďakujeme pánu Roučkovi. A teraz má slovo pán Belder. Ďakujem, pán predseda. Vítam eh, eh, albánsku delegáciu. Na, naša krajina Holandsko eh, pocite veľké sympatie k vašej krajine. Sú tu viaceré iniciatívy a v, v kontexte týchto sympatí chcem predsa len povedať, ale aj kritické poznámky. Ide o právnu istotu občanov v krajine. Dôležitá je nezávislosť súdnictva, aj to, aby občania mali prístup k súdnictvu. V, no- v Neuer Zürcher Zeitung e, začiatkom mesiaca písali o tom, že občania v Albánsku musia platiť 90 eur, aby mali prístup k súdu. A nie každý Albánec si to môže dovoliť. Citovali si tu albánsky e, právnici, ktorí hovorili o škandále v tejto súvislosti a čo sa tu teda má zmeniť? Nejde tu len o, otáz, o, o fungovanie justície, ale o prístupe. O, príst, o prístup. Ďalej e, som sa obrátil aj na komisára pre rozširovanie a veľmi často dostávam znepokojujúce e, správy, stovky, nielen desiatky a stovky správ o rodinách, o veľkých rodinách, kde ide o krvnú pomstu, kde sa praktizuje krvná pomsta. A čo robí parlament, aby sa tieto zločiny, tie, toto zlo, aby sa vykorenilo? No a posledný bod, ktorý zamestnáva holandských právnikov, že čiastočne Albánci, ktorí žijú v Holandsku, nemôžu cestovať do Albánska zo strachu práve z krvnej pomsty. Teraz má slovo pán Vigenin. Ďakujem pekne, pán Bušaky, pani Bregu, teší ma, alebo chcem poďakovať, že ste tu u nás a ďakujem vám za tieto optimistické posolstva. Som spokojný, pretože e, hlavné politické skupiny v parlamente investujú mnoho úsilia do dosahovania výsledkov, ktoré máme takisto Európska komisia. Takže terajšia situácia je tiež výsledkom koordinovaného úsilia parlamentu, komisie a tiež albánskych inštitúcií. E, na druhej strane veľmi opatrne sme optimistickí, pokiaľ ide o situáciu, pretože by sme naozaj chceli vidieť konzistentný pokrok v tomto ohľade a musia sa prijať dôležité rozhodnutia. A dúfame, sa bude môcť nájsť kandidát, ktorý spojí veľkú väčšinu v e, parlamentu. Pokiaľ ide o volebný zákon, e, často diskutujeme o tom, že v novom zákone sa treba vyhnúť e, opakovanie pri, pri lokálnych voľbách, aby sa ne, ne, nezachovali medzery v legislatíve. Treba byť opatrný samozrejme, treba opatrne diskutovať nové zákony, ale či, ne, nemal by sa tiež výrazne o, o, odročovať. Čo najskôr treba konať. Mám otázku ktorá nie tak veľmi súvisí so situáciou v Albánsku, ale možno vy, pán Hedžina, by ste mohli odpovedať, do akej miery etnické napätie e, e, v Macedónsku e, sa od... Aká je situácia? O reflexia v Albánsku. Hovorím to preto, pretože keď sa pozriete na región, dá sa vycítiť určitá nestabilita z rôznych častí a dúfam, že Albánsko bude jedno z krajín, kde e, sa bude bojovať proti týmto vlnám, aby sa udržala terajšia stabilita, aby sa na nej pracovalo a aby sa potvrdzovala táto stabilizačná úloha, veľmi dôležitá práve teraz, pokiaľ ide o Kosovo, ale hlavne pokiaľ ide o Macedónsko. Ďakujeme pánu Vigeninovi. Posledným rečníkom je pán Bulus. Ďakujem, pán predseda. Rád by som položil otázku medzi 12 kľúčovými prioritami sa, sa nespomína environmentálna ochrana, ochrana životného prostredia. Myslím si, že musíme zapojiť túto prioritu, pretože táto ochrana životného prostredia nie je dôležitá len z, otáz, z pohľadu environmentálneho, ale ide aj o spoluprácu vo vnútri spoločnosti medzi jednotlivými e, krajinami v oblasti. Myslím si, že musíme e, zdôrazňovať e, ochranu životného prostredia v Albánsku. To bola posledná prihláška e, z výboru. Rád by som teraz dal možnosť vám, naš, našim hostom. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať cteným členom za pozitívne komentáre a optimistické a realistické komentáre súčasne k vývoju v Albánsku a vyhliadkam ďalšieho pokroku pri dosahovaní cieľov kandidátskeho štatútu v Albánsku. Takisto by som vám chcel poďakovať za otázky, ktoré ste položili, ktoré podľa mňa smerujú k vyjasneniu veci, rozvoj procesu Albánska bližšie k Európskej únie, predovšetkým pokiaľ ide o otázky alebo tých 12 priorít. Akčný plán, ak chcete integrácie. Takže rád by som bol konkrétnejší a pohovoril o niektorých otázkach, ktoré sa tu nadniesli. V prvom rade otázka pána Chuntisa týkajúca sa prezidentských volieb. Snažím sa signalizovať naše stanovisko v tejto veci i moji kolegovia. Prevládajúci názor je ten, že to bude veľmi zrelý proces, proces, ktorý je e, negociovateľný, ktorý rešpektuje e, literu zákona, ústavy. Je to normálny e, proces. Takisto však rešpektuje e, ducha ústavy. To znamená vy, zvoliť e, prezidenta, ktorý bude nad stranami ktorý bude v stave realizovať veľmi dôležité inštitucionálne povinnosti, národnú bezpečnosť, súdnictvo, zahraničná politika. Takže sme pripravení to zrealizovať. Je tu prebiehajúci proces diskusí medzi parlamentnými stranami. Premiér čoskoro ako e, šéf väčšiny začne proces diskusí s parlamentnými stranami a musíme veriť, že ako som povedal, že to bude zrelý proces, ktorý bude eh, rešpektovať ducha i text ústavy. Pokiaľ ide o otázky spojené s reformou, už ako sme povedali, eh, zasadá komisia k reforme zostávajú určité otázky otvorené. Asi 95 všetkých pozmeňujúcich návrhov bolo dohodnutých. Je tu zo pár otázok týkajúcich sa ústrednej volebnej komisie. Takže môžem povedať len toľko, že proces beží. A čo sa nakoniec na stretnutiach dohodne? To, čo vám budeme komunikovať tá ústredná volebná komisia i ďalšie otázky. Všetko prebieha, nemôžem teraz celkom presne ísť do podrobností. Môžem vás však uistiť, že je tu pripravenosť uzavrieť všetky otvorené otázky v súlade s najlepšími praktikami, medzinárodnými štandardami a v súlade s odporúčaniami OBSE otázka pána Chuntisa. Už v septembri budeme mať výsledky tohoto procesu, ktorý prebehol v plnom súlade s najlepšími praktikami a štandardami. Medzinárodnými štandardami. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Rúček, zneužívanie detí, nuž musím povedať, že na, na takomto fóre sme to nikdy neriešili. Treba však zlepšiť, posilniť e, ochranu detí. Sú tu určité, e, určité, určité legislatíva, ktorá bola prijatá právo zákon o právach detí sa zlepšil, stratégia na ochranu detí to sa zlepšilo za obdobie 2012 až 15. Máme teda kompletný právny, právne pozadie. Takisto máme mali sme e, zasadnutie, prvé zasadnutie Rady o právach detí a samozrejme budeme sa zaoberať všetkými týmito otázkami, pokiaľ ide o ochranu ich práva. Pokiaľ ide o, o otázku e, e právnej istoty a prístupu k systému, samozrejme, že každý občan môže mať prístup k právnemu systému a využiť služby, ktoré ten systém poskytuje. Nie je tu diskriminácia pokiaľ ide o krvnú pomstu. už máme tu oveľa menej prípadov a to je motivácia tiež e, v súvislosti s azylmi Konkrétnym príkladom je Švédsko, kde sú prípady zneužívania. Snažíme sa o čo najlepšie informovanie občanov. Ďalej pravdepodobnosť využitia tohoto ako argument na začatie e, azylového procesu v európskych krajinách a myslím si, že výsledky sú uchopiteľné. Znižujeme tento fenomén, ale toto je výsledok, ako som povedal, zneužívania. V roku 2011 sme mali len na základe oficiálnych údajov len 5 prípadov e, krvnej pomsty Samozrejme, že nechceme tento fenomén e, vidieť v našej spoločnosti. Čísla sú však nižšie, než, sme, než tu dnes odznelo. Otázka pána Vigenina o tom, aký veľký dopad majú e, narastajúce etnické napätia. E, ide o Macedónsko, sledujeme vývoj v Macedónsku a, a určite sa nám nepáči vidieť e, túto narastajúcu retoriku k určitým otázkam. kde ide o etnické pozadie. Naše stanovisko je to, zločiny sa majú e, riešiť právnym spôsobom, pomocou inštitúcií príslušných na tieto veci. Takisto určité etnické otázky, etnické napätie, takže toto všetko je to, čo očakávame. A my samozrejme tiež chceme, aby inštitúcie, ktoré vymáhajú právo, rešpektovali len právo a nie žiadne iné e, úvahy. Ale povedal by som, že tu určitá minimálna retorika. využívaná určitými mimo parlamentnými stranami, ale inštitúcie v Albánsku si pevne stoja za svojím. Treba potierať tieto kroky, treba sa ďalej integrovať, posovať na základe veľmi dôležitej e, platformy Ochrickej dohody, kde ide o súžitie, integráciu i ďalší posun smerom k e, Európskej únii. Pokiaľ ide o životné prostredie, môžem vás informovať, že prebieha tu proces, pokiaľ ide o približovanie sa aky. pokiaľ ide o, o zaobchádzanie s odpadom a ochranu prírody a kvalitu ovzdušia, je to niečo, čo posudzujeme ako veľmi dôležité pre Albánsko. Životné prostredie považujeme za rozhodujúci faktor pri trvalo udržateľnom rozvoji krajiny. Takže neustále nás zamestnáva táto problematika a to sa odzrkadluje aj v právnej, právnom základe pre oblasti, ktoré som spomenul. A určite výsledky sa pripravujú Všeobecný pohľad je ten, že sme na dobrej ceste, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, právne dokumenty, politiky i konkrétna implementácia. Ďakujem. Much, uh, Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády. Ešte niekto z našich hostí by sa chcel vyjadriť? Um, Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať poslankyňam poslancom tohoto výboru za komentáre a za spätnú väzbu k ceste Albánska do Európy. Ja nie som tu na to, aby som nejako vykladal to, čo ste povedali, ale v zásade by som chcel povedať, že keď som si vypočul veľmi pozorne všetkých poslancov tohoto výboru a mám z toho pocit, že vlastne očakávate od, kon- od Albánska konkrétne výsledky, aspoň teda tak ste to spomínali, Ponúkate, ponúkate nám tu možnosti, samozrejme, a v rámci najbližších stretnutí, najbližších kontaktov, keď budeme hovoriť o minulosti a nie o budúcnosti, budeme hovoriť o tom, čo sme skutočne vykonali. No, vyzerá to, že sú to 3, 4 hlavné oblasti, kde je nutné vykonať viac práce. Reforma volebného zákona. Nechcel by som to tu spomínať ako nejakú otázku toho, koľko je tam návrhov, čo sa to príjme a čo sa nepríjme. Ďalšia vec je reforma parlamentu. Ja si myslím, že čo sa týka prípravy volieb, samotného procesu, to bola veľmi to bola slabina celého toho systému, ako sa to v minulosti pripravovalo a my sa chceme teraz tomu vyhnúť. Chceme to vyriešiť ešte predtým, ako sa bude voliť, voliť prezident. To isté sa týka aj samozrejme reformy parlamentu. Sú tam ešte asi dve také otvorené otázky z nášho hľadiska. A pevne verím, že to bude spoločne vyriešené s tou väčšinou, ktorú má, ktorá je v parlamente poslanec za Holandsko sa pýtal na prístup k systému spravodlivosti. Ja si myslím, že, že prístup k spravodlivosti je veľmi dôležitý, to zásadný bod. Je to dôležité z hľadiska správy o pokroku Európskej komisie. Bolo tam, bolo tam isté stanovisko, ja tu nechcem nejako zohrávať nejakú politiku, to si môžeme robiť doma, u nás v parlamente. My sme boli proti tomu zákonu, to je skutočnosťou. A na druhej strane si myslíme, že tie problémy, ktoré sa týkajú albánskeho systému spravodlivosti, sú podstatne širšie a väčšie ako prístup k spravodlivosti. Samozrejme, ten prístup spravodlivosti je veľmi dôležitý, je nutné sa tým zaoberať. Je nutné vypracovať legislatívu tej súvislosti. Treba túto legislatívu vypracovať a schváliť. Potom tu ide o samozrejme legislatívu, ktorá sa týka Rómov a postihnutých. Áno, tu je nutné odviesť prácu. Je tu politická podpora pre vládu. A je možné to vykonať. Takže v zásade toto je môj názor, môj náhľad na to, ako je možné postupovať, aby sme sa snažili naplniť tých 12 kľúčových priorít, ktoré sú zásadné pre našu krajinu, aby sa priblížila k štatútu kandidáta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne našim hostom z Albánska. Dovolte, aby som vám poprial veľa úspechov, ako je veľa úspechov pre vašu krajinu. My očakávame demokratické a spravodlivé prezidentské voľby, ktoré sa uskutočia tento rok a prajem vám aj príjemnú oslavu z tého výročia nezávislosti vašej krajiny. Ďakujem pekne za to, že ste dnes prišli medzi nás. So, colleagues, we have the last point of our agenda for this... Kolegyne, kolegovia, dostaneme sa poslednému bodu nášho programu. A je to veľmi dôležitý bod, lebo to ide o finančné prostriedky, ide o rozpočet na rok 2013, mandát na trialóg. Can we start kolegyne, kolegovia, ja poprosím vás o pozornosť, aby sme mohli pristúpiť tomuto zásadnému bodu. Je to prvia, prvá výmena názorov na úrovni nášho výboru ohľadne rozpočtu na 2013. Je, bol tu návrh rozpočtu a vlastne prebieha tu rozpočtový postup na rok 2013. Účel dnešnej rozpravy je, aby sme prezentovali naše stanovisko, ktoré sa týka mandátu delegácie Európskeho parlamentu, ktorá pristúpi k prvému kolu rokovania spolu s radou a ohľadne rozpočtu na rok 2013. Toto je predbežné stanovisko. Naše stanovisko na rozpočet rok 2013 vypracujeme neskôr. Našim spravodajcom je pani Jetenmeky. Neznám, e, bude prezentovať svoje, svoje pripomienky k správe pána Giovanni Lavia, kde ide o CEK 3 a kde ide o tento mandát. Teraz by som dal slovo pani Jetenmeky a poprosím, aby prezentovala svoje stanovisko. Ajattelin puhua suomen kieltä. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Som veľmi rada, že môžeme pristúpiť k tomuto bodu. Chcela by som povedať, že sa musím tu ospravedlniť za jednu vec, a síce za to, že ten časový plán je pomerne napätý. Čo sa týka stanoviska k správe Giovanni Lavia, stanovisko prišlo minulý týždeň a práve preto som nechcela len tak prevzať jeho stanovisko bez akéhokoľvek komentáru. Musím povedať, že samozrejme bude to pomerne zložité a tesné, ale ľudia majú skúsenosti, tie nevyspravedajcovia sa vyznajú a preto dúfam, že budeme môcť čoskoro pristúpiť k hlasovaniu. Na úvod, alebo teda k pozadiu samotnej, samotnej tohoto stanoviska som chcela povedať, že tá Atmosféra, v ktorej teraz žijeme, je trošku iná, alebo povedala by som to tak, že úplne iná ako v minulosti. Jednoducho žijeme v dobe, kedy sú napäté štátne rozpočty, sú napäté verejné financie v členských štátoch, keď teda Európska únia vyžaduje od členských štátov, aby vykonávali úspory, tak samozrejme musíme my ostatným ukázať, že chceme im ísť dobrým príkladom. No a potom nemôžeme jednoducho požadovať len stále ďalšie finančné prostriedky. Samozrejme, je to veľká výzva, ale môže to byť niečo pozitívne. Musíme sa teraz zamyslieť nad tým, kde máme naše ťažiská. A jednoducho, keď e, nemáme dostatok finančných prostriedkov pre všetko, tak je nutné sa nad tým zamyslieť. Samozrejme, že mali sme tu správy, e, fungovanie jednotlivých organizácií, a tak sme sa tým mohli zaoberať. Sú tu výzvy, ktoré sa týkajú externých politík, musíme sa tým zaoberať a pevne verím, že sa nám podarí stanoviť si správne priority, že to zvládneme správnym spôsobom a budeme môcť pokračovať ďalej. To znamená, že musíme vyhodnotiť prácu, vyhodnotiť fungovanie a to je vlastne to, to prostredie, v ktorom sa nachádzame. To znamená, že chcela by som povedať, že je úlohou nášho výboru vyslať politické posolstvo, sprostredkovať ho. To znamená, že musíme sa tu zaoberať hodnotením situácie. Takže preto je veľmi zásadné, aby sme si uvedomili, že ten postup, ktorý tu bude v tejto hospodárskej situácii, bude odlišní, ako sme boli zvyknutí. A myslím si, že všetci vieme, všetci si uvedomujeme, že externé vzťahy momentálne nie sú, tak povediať, centrálnou časťou, ústrednou časťou rozpočtu Európskej únie. Ale myslím si, že aj náš výbor by mal vlastne správnym spôsobom prispieť k riešeniu zložitej situácie. No a musím si uvedomiť, že máme tu nadchádzajúci veľmi dôležitý 7-ročný cyklus a nie som si istá, že všetky aspekty rozpočtu sa dostatočným spôsobom zohľadnili. Vieme, že sú to problémy s rastom a to znamená, že musíme si položiť otázku, ako to celé vzniklo, čo s tým ďalej. Áno, sú to ošemetné veci, musíme to riešiť citlivo a preto si musíme položiť otázku, napríklad, ako budeme pristupovať k finančnej pomoci EÚ pre Turecko. Vieme, že tam tie objemy rastú každý rok a Turecko dosahuje značný hospodársky rast. Všetci vieme, čo to teda znamená. A jednoducho oni sú v pluse a sú tu členské štáty, ktoré sú v mínuse. Takže všetci vieme, čo to znamená. Že len stačí len keď sa pozrieme, akú, aké čísla v oblasti hospodárskeho rastu dosahuje Turecko. Takže sú tu také veci, ako napríklad e, transparentnosť, ktorá je zásadným princípom fungovania rozpočtu. A jednoducho sú tu mnohí, ktorí sa zaoberajú tým, akým spôsobom sa vynakladajú prostriedky Európskej únie v oblasti externých politík a je veľmi dôležité sa zoberať tým dopadom, ktorý zabezpečuje e, naša činnosť v tejto oblasti. A jednoducho častokrát je to tak, že aj keď vieme, na čo sa využijú tie peniaze, konkrétne nevieme a nevieme ani, aký efekt sa podarilo dosiahnuť. Takže musíme si uvedomiť, že keď vynakladáme vlastné finančné prostriedky, tak vždy to vieme. A toto sú verejné peniaze, peniaze daňových poplatníkov a preto by tu mala byť, mali byť lepšie informácie. Myslím si, že mali by sme si premyslieť, akým spôsobom by sme mali zabezpečiť, aby ten rozpočet bol taký transparentnosti, transparentnejší. Musíme si uvedomiť, že bolo by to pozitívne, lebo ak by sme vedeli, akým spôsobom sa vynaložia tie prostriedky, ako konkrétne, tak aj ten vplyv nášho rozpočtu je podstatne väčší. Takže je tu pred nami veľká úloha lepším spôsobom zorganizovať rozpočet. To znamená, že musíme aj urýchliť a zjednodušiť rokovania o rozpočte s Európskou komisiou. To znamená, že to by bolo zhruba všetko z mojej strany ako taký stručný úvod. Ďakujem pekne vopred za vaše komentáre a za spoluprácu. Ďakujem pekne, pani Jetenmeky. Teraz som správne vyslovil vaše meno a ospravedlím sa za to, ako som ho predtým vyslovil nesprávne. Teraz dostanú e, slovo tieňový spravodajcov a za EPP pán Gáler. Ďakujem pekne pani Jetenmeky. Všetky jazyky tu majú rovnaké postavenie, preto teraz budem hovoriť po nemecky. Ďakujem pekne za to, čo ste nám predniesli. Ďakujem pekne za tie návrhy. Cenej kolegni je správne, aby sme v tejto situácii spravili všetko preto, a nevynakladali finančné prostriedky nesprávnym spôsobom. To znamená, že musíme vždy bez na, na, na to, či je kríza alebo nie, veľmi cieľene vynakladať naše prostriedky a to preto, aby ten dosiahnutý efekt bol čo najvi, najväčší. To je našim cieľom vo všeobecnosti priebehu tých mnohých rokov, ako som mal tú česť pôsobiť v Európskom parlamente, by som chcel povedať, čo sa týka toho praktic- tej praktickej implementácie našej, poli- našej externej politiky. My sa, sa zaoberali vždy tým, že aká je chronická podfinancovanosť našich politik. chceme zohrávať aktívnu úlohu vo svete, ak sme, ak sme úniou, ktorá chce byť relevantná, ktorá chce obhajovať svoje ciele, tak samozrejme je nevyhnutné, aby sme mali k dispozícii potrebné prostriedky. Ten problém, ktorý máme v tejto oblasti v porovnaní s oblasťou kultúry alebo štruktúrálnych fondov, súvisí s tým, že v externých politikách sa môže stať zo dňa niečo neočakávané a to samozrejme nebolo možné zaplánovať. Takže nikto neplánuje, že bude vojna alebo dojde k nejaké prírodnej katastrofe, alebo že konflikt dosiahne určitý kritický rozmer, alebo ako dlho bude konflikt pretrvávať. To znamená, že tá predvídateľnosť je zložitá, preto čo sa týka tých formulácií, ja by som zvolil radšej takú, kde by po bolo napríklad. Zopakuje preto aby Európska únia zohrávala aktívnu úlohu vo svete a na to je nutné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov. Myslím si, že to je veľmi dôležité v tejto súvislosti. Čo sa týka samotného krátenia prostriedkov, možno by to nemalo byť také všeobecné úsilie, ale mal by to byť taký cieľený prístup naprieč všetkými kapitolami, že dôležitá je tá cieľenosť a malo by sa týkať všetkých rozpočtových riadkov. Ďalej súhlasím s tým, aby sme podporili prístup komisie. Je to ten problém, že existuje programy, ktorých implementácia je nedostatočná. Myslím si, že je dôležité, aby komisia poskytla dostatok informácií, aby sme to dokázali aj my pochopiť, prečo to tak je. Čo sa týka bodu 3, myslím si, že je veľmi dôležité, aby v oblasti južného a východného partnerstva sme vykonali všetko, čo je nevyhnutné. A to práve preto, práve preto by sme mali tam spomenúť dva regióny. Pre mňa tu vystáva jedna otázka. A tu ide o ten prístup komisie kde by sa južné partnerstvo malo krátiť o 3%. Chcem sa spýtať, či to nie je nesprávny signál. Samozrejme, diskutujeme o tom, či arabská jar zlyhala alebo nie v jednotlivých krajinách, či to ide správnym smerom, ale v súčasnosti by sme nemali krátiť rozpočty takým spôsobom, ako je to navrhnuté, aby sme nevyjadrili, aby, sme, aby tu nebol názor, že takýmto spôsobom vyjadrujeme nesúhlas s tým, čo sa tam deje. Práve naopak, treba investovať dostatok prostriedkov na to, aby ten vývoj išiel tým smerom, ako si želáme. Takže je nutné zohľadniť dané okolnosti. Bod 4. Veľmi často som zažil to, že začali sme nízkou sumou, potom tam boli pozmeňovacie listy a napríklad pri Palestíne sa tie prostriedky navýšili. Preto by som to po anglicky naformuloval tak. Dôležité je zvolať prostriedky tak, aby od začiatku rozpočtového roku zabezpečili to, aby Európska únia dokázala, dokázala primeraným spôsobom zabezpečiť budovanie mieru alebo niečo podobné. Pri bode 5 by som to poňal tak širšie. Tam nejde len o tie iné dimenzie a tie dimenzie, ktoré sa týkajú ďalekého severu. To sa netýka len týchto otázok. Tu je dôležité podporiť politiky, ktoré sa týkajú ďalekého severu. Tu je dôležité to poňať tak širšie, Punkt 6 äh, ist es wichtig, dass wir v bode 6 tam je dôležité, aby tá viditeľnosť Európskej únie bola podporená, a to všade. To sú také tie moje prvé komentáre k tomu textu. Ďakujem pekne. Thank you very much, Mr. Ga- Ďakujem pekne, pán Galár. Teraz za frakciu SD pani Munic. Gracias, presidente. Bueno, yo estoy muy sorprendida con la opinión. Ďakujem, pán predseda. Ja som veľmi prekvapená stanoviskom pani Jetemaky. Ona bola súčasťou návrhu stanoviska AFET pre rozpočet a všetci sme sa v podstate zhodli, že musíme zachovať rozpočtovú disciplínu ale to nemusí nevyhnutne znamenať, že sa vzdáme ambícii EÚ byť globálnym hráčom Tento rok máme stanovisko, ktoré posielame výboru pre rozpočet, eh, aby sa to predebatovalo v trialogu kde sa priamo hovorí o tom, na čom sa dohodli na posledných rokoch, v posledných rokoch, ako pripomína pán Gáler, okruh 4 je poddimenzovaný, ak chceme mať relevantnú zahraničnú politiku v EÚ, tak to musíme posilniť. Transparentnosť, všetci sme za transparentnosť to povedala aj pani Jetemaky, ale transparentnosť sama o sebe neznamená vynakladať menej, ale lepšie neškrtať. Po druhé, nemôžeme povedať, že je potrebné škrtať, pretože máme tu obdobie, úspor musíme eh, uberať tam, kde spôsobíme najmenšiu škodu legitimným ambíciám kde vidíme ťažkosti na globálnej scéne. Čiže nemôžeme byť, alebo teda poviem to inak, nemôžeme povedať, že nesúhlasíme. Ešte raz to poviem inak. Súhlasíme so škrtom na programy, ktoré nie sú primerane implementované, ale to neznamená, že musíme škrtať celoplošne tam, kde sa majú tieto programy financovať. Musíme sa zamerať na programy, ktoré nefungujú a škrtať tam, kde je to potrebné. aby tieto programy fungovali lepšie, ale nemôžeme škrtať celoplošne, pokiaľ ide o mňa. a rozličné časti, kedy, kedy sa tieto programy financujú. Ďalší prvok, ktorý e, ma trápi, kde spravodajkynia v bode 2 hovorí, že komisia umelo zvyšuje niektoré návrhy v kategórii 4, aby z dohoda v trialogu bola jednoduchšia. Nie, komisia prichádza s číslami preto, že sú to výsledky prepočtov. V tomto výbore už roky voláme po dostatočnom financovaní tejto kategórie. A nemôžeme jednoducho predpokladať, že keď je dosť financovaní, tak rokovania budú jednoduché. Naozaj si nemyslím, že by sa to malo takto formulovať. Súhlasím s fanom Galerom um, k Peťke. Nordický rozmer a ostatné rozmery vonkajších krokov EÚ, ktoré sú rovnako dôležité. A ako sme už povedali predtým, politika susedstva, politika juhu, Latinská Amerika, to je spojené so stratégiou 2020. To by sa tiež mala spomenúť správe. ako aj ďalšie veci, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej politiky EÚ. Mierový proces na Blízkom východe, jeho financovanie, súhlasím s pánom Galerom, že by sme to mali naformulovať inak. Stanovisko pani Etemaky, ďakujem za e, jej slova. Samozrejme, ľudia Mm, ľuďom treba poďakovať za prácu, ktorú urobia, ale myslím si, že sa mala eh, mm, vyjadriť presne opačne, ak chceme mať rokovanie v trialógu a v rozpočtovom výbore. Myslím si, že pán Lavia a rozpočet o, eh, rozpočtový výbor to naformulovali lepšie. Ďakujem pekne, pani Muniz. A teraz za zelených pani Brandner. Um, ein paar Kommentare auf meine Seite erstmal noch herzlich. Zo pár komentárov z mojej strany ešte raz vďaka za predloženie. Ale Otázky mám samozrejme. Keď sa v prvom odseku hovorí, že aj tento rozpočet nechceme vyňať z, z krátení tak treba sa na, v texte vyjadriť aj, kde sa má krátiť. My ako výbor si musíme stanoviť ťažiska. Nemôžeme len napísať, že sa bude krátiť a bez toho, že by sa napísalo presne kde. To je dosť ťažké, takže otázka. Preto sa pýtam pani Jetemeky, mohlo by ste mohli špecifikovať. Ale keď toto je len takto do vzduchu dáme, je to ťažké. A potom otázka, ktorú práve položila pani predrečníčka. Neviem, kde je ten umelý nárast. Musíte špecifikovať, kde je takýto umelý nárast. myslím si, že to treba, treba špecifikovať. Chcela by som to presne vedieť. Potom e, nárast platieb. A potom tu je to e, niečo pre východ, ale nie pre juh, vzhľadom na dramatickú situáciu na, e, na juhu stredomorskej oblasti. Považujem to za prekvapivé. Tak myslím si, že rovnako na jednej úrovni s východom USA juh Aký je teda dôvod, že prečo tam juh vôbec nie je? Potom sú tu ešte ďalšie otázky. Také, kde vidím vlastne v podstate nedostatočné financovanie. Tam skôr máme nedostatok prostriedkov. A ešte jeden bod, mi je e, ktorý mi chýba v tej správe a to je špecifikácia nákladov zahraničnej služby, kde ide 5,7% nárast. Nemôžeme si však presne pozrieť, kde tento nárast prichádza. Napríklad e, sa budúci rok zvyšuje e, AD14 počet postov Pýtam sa, prečo potrebujeme 11 nových AD14, pretože v ďalších kategóriách sa nevytvárajú žiadne. Len v AD14 je to navýšenie, takže rada by som toto položila ako otázku. Prečo to tak musí byť? Ďalší bod tiež rozpočet zahraničnej služby. Prekvapivo vysoké eh, ke, počet e, bezpečnostnej služby u vonkajších delegácií, zvýšenie o takmer 30 takže otázka, v ktorých krajinách sa to takto zdražilo, ako vyzerajú tie zmluvy. Čo si, čo by som rada uvítala, to je to v rozpočte, že prostriedky cez pilotný projekt pre prevencia konfliktov, mediácie prišlo to do regulárneho rozpočtu, to by som rada vítala. A to čas zvýšenia podľa mňa správny, takže rada by som si želala tú špecifikáciu na základe uvedených bodov a na základe toho predložíme pozmeňujúce návrhy. Na začiatku to boli otázky. Mohli by sme sa, myslím si, v tomto zhodnúť. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani Brantnára. Teraz by som chcel dať opäť slovo našej spravodajkyni v prípade, že sa chce vyjadriť k stanovisku tieňových spravodajcov pani etamaki. Ďakujem. Ďakujem za vaše komentáre. Niektoré z nich som očakávala. Myslím, že pripravím niečo na naše budúce stretnutie, čo, niečo, čo získa väčšiu podporu. Určite sa nechcem odkláňať od globálnej úlohy, EÚ, e nechcem ju oslabiť, ale mohli by ste si položiť otázku, čo znamená globálna úloha v súčasnosti. Máme naozaj globálnu úlohu? Možno, ak sa na to sústredíme, tak naša váha by sa mohla zvýšiť, náš vplyv by sa mohol zvýšiť. Len preto, že vynakladáte viac prostriedkov, neznamená, že vaša práca je lepšia. Mohlo by to tak byť, ale nie je to nevyhnutné. Takže ja to chápem tak, že z pohľadu nášho rozpočtu musíme diskutovať o tom, aká je skutočne úloha EÚ v súčasnosti. Znížila sa a ďalej sa znižuje Takže aký veľký je náš politický vplyv a ako by sme ho mali využívať, kde škrtať? Musíme sa na to pozrieť. Spomínali ste Alapskú jar, ja nie, ale nesmyslím si, že by sme mali uh, škrtať výdavky na Palestínu a túto, tento región sveta. Zhodneme sa, že je to dôležité pre Európsku úniu byť súčasťou a mať vplyv v tomto regióne. Je tu tiež otázka mm, bezpečnosti, vynakladania väčších prostriedkov na bezpečnosť. A je tiež e, dobre mať e, nástroj na prevenciu konfliktov. Možno, že v tejto oblasti by e, sa Európska únia mala viacej snažiť získať väčší vplyv prostredníctvom tejto formy politiky. Možno, že týmto možno riešiť environmentálne problémy, ale aj oblasti e, a regióny, ktoré sú o najzdialenejšie. Ďakujem pekne, pani Etemaky. Niekoľko informácií k pozmeňujúcim návrhom. Tie treba predkladať do zajtra, do poludnia a predkladať sa môžu len v angličtine kvôli mm, nedostatku času. Ďalšie informácie. Naše ďalšie stretnutie sa uskutoční zajtra 15. mája od 5. do 4. na 7. Príde tu štátny tajomník Líbie a bude nás informovať o súčasnej politickej situácii v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami. Ak sa niekto ešte hlási o slovo, pani Mnica. Áno, len faktická pripomienka. Chcela by som protestovať, pretože tu nie je nikto z SVČ, aby sme diskutovali o rozpočte, pán predseda. E, keď sa diskutuje o takejto téme, tak by tu niekto mal byť z komisie, kto vyjadrí stanovisko o ktorom, k tomu, čo sa diskutuje po druhé, k pozmenujúcim návrhom a k postupom Štandardne pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov e, tieto ešte nie sú v systéme. Musíme predkladať návrhy do zajtra a ak dva postrehy k tomu obsahu, k tomu, čo povedala pani Jetemáky, 59 projektov financovaných v Palestíne, e, bolo zničených izraelskou stranou. Takže prečo neposilniť e, opatrenia na budovanie mieru? Namiesto napríklad bezpečnostných opatrení pre personál SVČ. Potrebujeme viac času, aby sme o tom diskutovali, pán predseda, a potrebujeme um, mať lepší termín na prekladanie pozmenujúcich návrhov, aby sme formulovali naše myšlienky. Spravodajkynia sa musí vyjadriť v mene celého výboru, nielen za seba. Jedno objasnenie, možno ste to nepochopili. Zajtra predkladáme stanoviska nie pre rozpočet, ale pre mandát k trialógu. My teraz nepredkladáme návrhy k stanovisku o rozpočte. ešte stále súhlasím, ale s pani Munic nemáme ani týždeň. Je to veľmi ehm, krátky termín. Uh, uh, poradili mi v sekretariáte, že musíme hlasovať 24. mája, um, takže nemáme veľa času pre pozmenujúce návrhy. Um, nebudeme rokovať v štvrtok a v piatok, budeme rokovať s tieňovými spravodajcami na budúci týždeň, čiže uh, Nemá to žiadny, nie je žiadny rozdiel, či predložíme návrhy do zajtra alebo do stredy. Pre nás je to ale veľmi dôležité. Ak zajtra máme predložiť pozmenujúce návrhy, je to iné, ako keby sme ich mali predložiť v stredu. V poriadku, toto nechám na Môžeme sa teda zhodnúť na strede v poriadku, čiže streda, poludne termín prekladania pozmeňujúcich návrhov. To bol posledný bod dnešného programu. Želám vám príjemné popoludne a uvidíme sa zajtra.